Dobre popoludne všetkým a dúfame, že svetlo zase zasvietia a netuším prečo máme také divadelné prostredie, no dúfam, že niekto rieši tie svetla. Začneme s našou schôdzou. Ak nemáte námietky, tak e, návrh programu bude prijatý bez e, zmien. Pár oznámení e, bude, budú dve mimoriadne schôdze výboru NV v v marci. 12. marca v pondelok od 7. popoludní budeme hlasovať o správe Lavia o premiestnení EMA a v stredu 14. marca od 2. do 3.30 budeme mať výmenu názorov s pani Bienkovskou o e, e, následných krokoch e, po odporúčaniach z vyšetrovania EMIS. Poďalšie vaše spisy zahrňajú správy z misie delegácie na Porto Magera EFSA v Palme a ďalej, e, po tom, ako e, plenárne zasadnutie opäť odkázalo, e, poverilo vykonávať medziinstitucionálne vyjednávania o téme obnoviteľných zdrojov, bude prvý trilóg eh, zajtra ráno. Spravodajca je pán eh, Eichhut a on je spravodajca za výbor Envy a bude členom vyjednávacieho týmu eh, za EP a bude sa zúčastňovať na trilógoch a prípravných zasadnutiach a vyjednávať tie časti textu, za ktoré má výbor Envy výlučnú pôsobnosť. Dnes máme mm, tlmočenie v 20 jazykoch a ako zvyčajne tieto spisy a dokumenty internete sú k dispozícii elektronicky a e, zasadnutie sa vysiela cez web. A potom máme odporúčanie koordinátorov, ktoré bolo elektronicky rozposlané od 20. februára. Ak, zo 20. februára. Ak nemáte pripomienky, tak môžeme to považovať za schválené. A to isté k zasadnutiu z nášho, k zápisnici z nášho zasadnutia 11. januára. Ak do e, konca zasadnutia nebudú vyjadrané žiadne výhrady, tak bude táto zápisnica schválená. Zdá sa mi, že e, to osvetlenie je teraz dobré, ale vydáva to smiešne zvuky. Dúfajme, že to nebude problém. Potom e, správa k prebiehajúcim e, medziinstitucionálnym vyjednávaniam. E, druhý a konečný neformálny trialog o povedovaní a dohľade liečiv pre e, ľudské veterinárne použitie, e, ktoré ustanovuje e, Európska agentúra pre liečiva. Toto prebehlo 20. februára a dosiahli sme predbežnú politickú dohodu vo všetkých témach, ale ako bolo rozhodnuté počas prvého trialógu, bude to možné dokončiť, keď celá, eh, celý ten spis v MP Grostetovej eh, bude tiež schválený a všetky technické zosúladenia budú vykonané. Čo sa týka návrhu na nariadenie o riadení energetickej únie, diskusie počas prvého neformálneho trialógu boli založené na našom stanovisku, ktoré bolo prijaté 17. januára a prístupu rady, ktorý bol prijatý 18. decembra a bolo to aktualizované vzhľadom na väčšinu z mm, pozmeňujúci na parlamentu. Mali sme prvú výmenu názorov k tým najdôležitejším politickým témam v tom návrhu a podobnosti a rozdiely medzi radou a parlamentom boli uvedené a mm, počet ustanovení um, bolo um, postupených na technickú úroveň a medzi e, tým e, aj inventúra skleníkových plynov a ustanovenia, ktoré sa týkajú výboru a výkazníctvo k politikám o e, skleníkových plynoch a technická pomoc pre rozvojové štáty a pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú ETS, LLCF a tiež pozmeňujúce návrhy k smernici o kvalite palív. Teraz môžeme prejsť e, k prvému bodu mm, na e, našom programu a to je e, Európsky plán proti mikrobiálnej odolnosti. Dnes posudzujeme návrh správy a najprv dám slovo pani Kandenbach, čo je naša spravodajkyňa. K tejto téme máte slovo. Ja, en, ein <clears throat> herzliches Dankeschön und ein herzliches Willkommen. Srdečná vďaka a vítajte a k mikrobakteriálnej odolnosti v tomto výbore už viackrát sme diskutovali a tiež e, je to e, stredobodom mnohých úvah komisie a tiež e, agentúr, ktoré boli zriadené Európskou komisiou. A napriek tomu sme zistili, že napriek tomu, čo sa prediskutovalo v posledných rokoch, kde boli rôzne akčné plány, medzi tým e, sme e, pri druhom akčnom pláne komisie a e, k tomu sa vzťahuje aj táto správa, ktorá je pod nadpisom Warn Health, ktorá udáva rôzne usmernenia na konanie a stimuli na konanie, ktoré z časti členské štáty už plňa, ale ešte tam je veľká potreba, aby to dobehli a zistili sme pár vecí. Antimikrobakteriálna antimikrobibakteriálna rezistencia znamená, že liečivá už na konkrétne isté baktérie už nefungujú a tak keď v tejto oblasti e, sa to bude tak vyvíjať ako dnes, tak je možné, že za pár rokov Napríklad e, e, to, čo dnes je e, považované za neškodnú infekciu, bude smrteľná choroba a za pár rokov budeme musieť pri transplantáciách privrziť, pretože transplantácie bez určených antibiotík nebudú fungovať a tento zoznam sa dá ešte dlho vypočítavať. Na globálnej úrovni ide o asi 700 tisíc prípadov vrtia každý rok, e, ktorý ktoré uh, sú spôsobné len uh, touto antimikrobakteriálnou rezistenciou. Myslím si, že uh, tento uh, počet nezohľadňuje ozajstný obraz, ale že ozajstný počet je oveľa vyšší a k tomu ešte ďalší počet Eh, tzv. Eh, infekcií eh, spôsobených terapiou a keď napríklad hovoríme, že v nemocnici alebo v opatrovateľskom centre okrem svojej vlastnej choroby ešte dostane aj nejaký nejaký ďalší kmeň ktorý bežnými antibiotikami vôbec alebo nie dostatočne možno liečiť. A len tu hovoríme o 37 tisíc e, prípadov umrtia v Európskej únii a e, ja predpokladám, že tento e, počet je v skutočnosti vyšší. Hovoríme tu o vyššej, o veľkej záťaži pre jednotlivcov, pre každého pacienta, pretože po A, keď liečba je pomalá alebo neúčinná a keď potom vznikajú veľké dotočné náklady v zdravotníctve a máme tu odhad Svetovej banky, že tu tie náklady, e, žiaľ, nemám tu pred sebou tie čísla, že mm, celko sa hovorí, že do roku 2050 e, budú e, viesť infekcie spôsobené antimikrobakteriálnou rezistenciou a ich škody, ktoré budú takto spôsobené, budú porovnateľné, e, keď e, nebudeme dostatočne konať a e, v takom, takéto situácii sa nachádzame a ako došlo k takémuto veľkému rozsahu antimikrobakteriálnej odolnosti. My sme s vynálezom a zavedením penicílu si mysleli, že to je všeliek a že vo mnohých širokých oblastiach sa však e, neoprávnene, neodvodnene nasadzoval a e, v mnohých e, prípadoch sa nesprávne predpisoval a nadmieru predpisovala potom, že generické antibiotika sa nasadzovali bez jasnej diagnózy a v takýchto časoch, teda v období chrypky, Pacienti, e, ktorí s vírusovou infekciou idú do lekárne a e, do, a k lekárovi a tam treba na tom, aby im naordinoval antibiotika, v niektorých prípadoch sa im to aj podarí, teda s príslušným e, tlakom. Bez e, riadného vyšetrenia sa im predpíšu e, antibiotika a potom ešte ide aj samomedikácia, kedy mnohí ľudia majú v zásobe doma antibiotika, ktoré použijú bez riadného predpísania. A máme aj nárast používanie antibiotík za posledné 10 ročia v poľnohospodárstve. To je na európskej úrovni zakázané, za to som vďačná. A to je nasadzovanie e, antibiotík ako urychľovačov rastu a to ešte žiaľ máme v mnohých štátoch na svete a e, diskusie k e, tomu prebiehali na rôznych hospodárskych samitoch na svetovej úrovni v minulých rokoch a chcem na to, že v našich obchodných vzťahoch sa staráme aj o to, ako naše partnerské štáty produkujú meso a na európskej úrovni sa nám podarilo najmenej aspoň e, ten preventívny e, preventívne používanie antibiotík eh, pri chove zvierat zakázať. Eh, aj keď eh, hovorím o mm, prevencii, musíme sa na to ešte pozrieť presne v budúcnosti. Je tu súbor mm, požiadaviek, ktoré v mojej správe, ktorú dúfam, že máte pred sebou, som zhrnula. A tu hovoríme o druhom akčnom pláne komisie a na jeho rozpracovanie sme sa orientovali a v skutočnosti pre mňa to je nejak, e, nejaká taká kostra, trošku nabalená kostra, e, kde ešte e, možno to do hĺbky viac rozviesť, pretože v skutočnosti potrebujeme veľa oblastí konania. Potrebujeme lepší výcvik a vyškolenie všetkých ľudí v zdravotníctve, vrátane pacientov. To znamená, od eh, health literacy, teda zdravotníckej gramotnosti na jednej strane, ale aj tiež jasné plány na eh, výcvik, eh, vyškolenie a kritéria pre predpisujúcich lekárov aj v ľudskej, aj veterinárnej medicíne, ktoré treba zabezpečiť. A tí, ktorí nasadzujú antibiotika, pre všetkým v podhospodárstve, musia byť informovaní o negatívnych účinkoch antibiotík a ich e, dopadá na mikrobakteriálnu odolnosť, e, takže e, školenia, výcvik je dôležitá oblasť a tiež je podstatné aby e, tie antibiotika, ktoré sú na trhe, hú sa posudzovali ako staré antibiotika. Tuto prosím som e, reformy by sme si mohli e, prebrať jednotlivé molekuly a zistiť, že to, čo teraz všetko máme a vieme, že je účinné, aby mohlo sa na trhu, ale potrebujeme veľmi naliehavo vývoj nových účinných antibiotík. A tu musíme vsadiť na ekonomické stimuly, pretože chceme čo e, najmenej nutne nasadzovať antibiotík e, a, a to je ťažké, pretože e, musíme ako stimul veľa peňazí investovať do výskumu a vývoja a musíme nájsť tak modely, kde ne, bude sa počítať ako podnikateľský úspech počet predaných dávok a v tejto oblasti potrebujeme konať a ja dúfam, že sa môžem spolahnúť na vašu podporu a chcem sa poďakovať iným výborom, ktorí dali k tomu svoje stanoviska a mm, dostali sme z toho veľmi e, cenné podnety. Jedna vec, ktorú nesmieme zanedbať, je celá oblasť prevencie. Vieme, že medzi tým e, je veľa očinných e, opatrení prevencie napríklad cez očkovanie a teda v oblasti imunizácie sa viac e, úsilia venuje ako doteraz a ďalej ešte potrebujeme um, um, ustanoviť ďalšie vzdelávanie pre tých, ktorí predpisujú a nasadzujú antibiotika. Potrebujeme intenzívnejšiu spoluprácu s európskymi agentúrami SDC a EMSA a tiež ich vybaviť príslušnými prostriedkami. Nemôžeme dávať agentúram dodatočné úlohy a vyžadovať ich monitoring e, bez toho, aby sme im dali e, príslušné e, finančné a mm, personálne vybavenie. Tiež vás chcem požiadať, aby ste si pozreli presne tento návrh, pretože len spoločne prostredníctvom záväzných opatrení môžeme zabezpečiť, že štát členské štáty aj EÚ spoločne tu určia kroky pre budúcnosť, pretože podľa eh, mňa antibakteriálna eh, rezistencia eh, je mm, veľmi podstatný prioritný problém a má ťažké ekonomické dopady pre nás v budúcnosti a som vďačný za to, že v druhom akčnom pláne sa e, to aj e, to spomína v oblasti e, prostredia, pretože v prvej línii sa to len obmedzilo na ľudskú medicínu, potom sa to vzťahovalo aj na veterinárnu medicínu, ale myslím si, že účinky produkcie nasadzovania tých liečiv je podstatný fakt, ktorý musíme osvetliť a ne, musíme len sa zabrať tým, ako v nemocniciach prostredníctvom prania a čistenia e, môžu vzniknúť e, rezistentné kmene. E, chcem sa poďakovať aj kolegom, ktorí to obohatili aj z oblasti životného prostredia, aj poľnohospodárstva. Do 5. marca máme čas, aby sme doplnili túto správu a má to byť e, návod e, na konanie pre komisiu a členské štáty, aby sme tento nadhavý problém e, dali medzi prioritné úlohy, aby sme uplatnili opatrenia v EÚ a aby sme aj prostredníctvom obchodných dohod mohli účinne zasahovať. Uh, some... Ďakujem. Teraz e, si to budeme musieť nejako časovo obmedziť. Máme totiž prihlásených veľmi mnoho rečníkov do diskusie. Keď sa teda objavia hviezdičky pri e, časomeradle, to znamená, že ste prekročili vymedzený čas. E, pán Peterle, v mene pani Zomer, ďakujem pekne, je mi poctou a potešením vystúpiť ako Alois Zomer ako spravodajca teňovej spravodajky možno medzi nás príte pani Zomer o niečo neskôr. Chcel by som medzi tým v jej mene predniesť e, jej stanovisko. Pani Zomer je vďačná za vyváženú správu, ktorú predkladá pani Kadembach a tiež je presvedčená, že spravodajkyňa sa vyjadruje k tým najpalčivejším otázkom. Tiež je presvedčená, že naliehavo potrebujeme nové antibiotika ale všetci vieme, že je zložité vyvíjať nové antibiotika. Produkcia je veľmi e, zložitý, nákladný proces. Vývoj nových antibiotík trvá um, až 20 rokov a medzi tým sa vyvíjajú nové rezistencie. Musíme preto podporovať produkciu nových antibiotík, ale to nie je všetko. Osobitne musíme zajistiť zodpovedný prístup k antibiotikám, ktoré sú dostupné Antibiotika sa často konzumujú e, buď nesprávne alebo príliš. 30 až 50 predpísaných antibiotík je nadbytočných lekári, ich predpisujú príliš e, ľahko vážne. Antibiotika sa často tiež e, berú nesprávnym spôsobom, alebo ich pacienti prestávajú brať prískoro. Mnohí Európania nie sú dostatočne informovaní o antibiotikách. 57% sa neuvedomuje, že Antibiotika majú obmedzenú účinnosť na vírusy, 44% nevie, že ochladnutie a taktiež e, teplota sa nedajú riešiť, liečiť antibiotikami, ale tiež je dôležité zamerať sa na prevenciu. Tiež e, chýbajú e, hygienické návyky aj v zdravotníctve, najmä pri zraniteľných jedincoch je potrebné viac zamerať na prevenciu infekcií a to zahrňa aj očkovanie. To môže byť e, nákladovo účinným spôsobom, ako sa k problému postaviť. Okrem toho masívne využívanie antibiotík e, v e, chovaných zvieratách taktiež je veľkým rizikom vhodné informovanie chovateľov, taktiež e, vyvážený prístup aj ku krmeniu a k ďalším prístupom chovu môžu zvýšiť optimálnosť e, využívania antibiotík. E, tiež si musíme uvedomiť, že mikrobiálna odolnosť je veľkým bremenom každý rok. 35 tisíc ľudí v EÚ a 700 tisíc EÚ celosvetovo zomiera v dôsledku AMR podľa odhadov tieto čísla sa ešte budú e, značne zvyšovať v najbližších rokoch. Teda možno dôjde až 10 miliónom úmrtí v roku 2050, čo je viac ľudí, než v súčasnosti zomiera dôsledku rakoviny, teda je najvyšší čas konať. Buď e, takto alebo inak teším sa aj v mene kolegyne Zomer na úspešnú spoluprácu so spravodajkyňou. Ďakujeme pekne. Pán Piecha. Ďakujem pekne. Sa predstavila dosť Pani spravodajkynia hovorila o jednotlivých bodoch e, nariadenia, pardon, e, uznesenia, ja s tým absolútne súhlasím. Súhlasím s tým, že nesprávne nadmierne využívanie antibiotík a nedostatočná prax v oblasti kontroly či predpisovanie na akékoľvek drobné ochorenia e, spôsobuje veľké problémy v, v sfére zdravia ľudí. Je, totálne, je veľmi dôležité naozaj bojovať proti nadmernému, až by som povedal nonšalantnému využívaniu antibiotík, ktoré vedie k tomu, že sa obmedzuje ich pôsobnosť či e, k vzniku e, baktérií, ktoré sú naozaj rezistentné na antibiotika, platí to aj e, pre veterinárne lieky. Dúfam, že aj toto bude v projekte spomenuté. Ako som hovoril, jedným z hlavných cieľom EÚ by malo byť e, spolupráca s Medzinárodnou agentúrou pre lieky. E, svet je už teraz globálna dedina, čiže nemôžeme len v Únii robiť e, akési kordóny, nejaké si tunely, pretože taká baktéria jednoducho si nájde cestu sem. Je dôležité, aby bola zabezpečená spolupráca na medzinárodnom e, poli. Čiže je dôležité, aby sme mali zoznam patogénov, ktorý vypracuje VHO a aby sme e, tiež e, bránili e, v návratu starých chorôb či objavovaniu sa nových nákazlivých chorôb, tzv. zabudnutých už chorôb alebo respektíve zanedbaných, pretože sme mali dojem, že sa nám vďaka očkovaniam podarilo tieto choroby vy, vymiešiť. E dve, v roku 2050 sa predpokladá, že 100, 100 milión ľudí ročne umrie na práve takýto typ choroba. Svetová banka predpokladá, že v roku 2050 kvôli infekciám na základe nízkej miery rezistencie e, e, tie straty môžu byť na takej istej úrovni, aké spôsobila hospodárska kríza v roku 2008. A to jednoducho nemôžeme pripustiť. Ďakujem pekne pani Niriada. E, ďakujem. Ja vystupujem v mene kolegyne Bojlan. Chcem sa týmto poďakovať spravodajkyni. Je zarážajúce pre mňa ako človeka, ktorý e, som len takto prišiel pred prípravy počúvať tieto e, hrozivé štatistiky. Tak či tak som to preto, aby som vyjadrila stanovisko kolegyne Bojlan. Štruktúračného plánu je primeraná a jasne stanovená aby sa poskytla lepšia podpora členským štátom, vytváranie právnych e, spôsobov, ako konať a taktiež dostatočné zdroje by, e, bo, by znamenali, že akčný plán by bol lepšie vybavený vysporiadať sa s problematikou AMR. Sme sklamaní, že sú tu aj iné premeškané príležitosti v tomto akčnom pláne a mám aj niekoľko vyjadrení a tiež pozmiacich návrhov, ktoré sa chystá predložiť. Poprvé, výbor, ktorý sa zaoberá e, otázkami životom prostredia a verejného zdravia, v tomto smere je veľkým sklamaním, že sa príliš málo iniciatívy vynakladá v oblasti ochrany životného prostredia e, tak, aby bolo možné upozorňovať na porušovanie ekologických štandardov. Aby sa tento protokol rozšíril životné prostredie, bolo by to jednoduché a výrazne by sa e, rozšírila pôsobnosť akčného plánu. Veríme, že tento výbor e, podporí v uznesení tento aspekt životného prostredia ďalej. Na to, aby sme dosiahli ciele, musíme byť zameraní na konkrétne, vyčísliteľné ciele, pretože tieto kvantitatívne určené e, cieľnou úrovni členských štátov musia byť základným kameňom. V súčasnosti členské štáty nie sú schopné bojovať proti AMR, pretože je to všetko v dobrovoľnej úrovni a taktiež samozrejme e, trvalý problém nedostatkov financií spôsobuje, že akčný plán je malo efektívny. My žiadame o jednotné štandardy a zaistené zdroje na podporu tohto akčného plánu. E, a pritom je polutovanie hodné, že nie sú pristúpené žiadne zdroje na podporu financovania ďalej. Čo sa týka alternatív, alternatívnych riešení, aj keď EÚ je v popredí vo výskume, investovala 1,3 bilióna, pardon, miliardy od roku 1999. Nestačí to na to, aby sme sa vzdelili od tejto hrozby, od eh, posledného objavenia anti um, mikrobiálne jednotky už uplynuli 10 ročia. Vyžaduje si to preto holistickejší prístup, aby sme sa mohli vysporiadať s touto problematikou AMR. Tiež by sme boli radi, keby sa uplatnili e, technológie rýchleho včasného e, diagnostikovania, taktiež rýchleho zásahu a hľadanie alternatív, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pozerám sa, či tieňoví spravodajcovi ostatní sú prítomní. Pani Jetenmeky. Ospravedlňujem sa, ja som si myslela, že je to pán Federle. Pán Federle je nevyspravodajca, ale keďže mu mešká let, tak ma požiadala, aby som vystúpila v jeho mene. Ja som vám chcela dať tak, či tak slovo holi, hovorí e, pani predsednička, budem hovoriť po švedsky. Keďže poznámky pána Federleho sú v švedštine a ja ich teraz prečítam zhruba. Súhlasím s ním a preto sa s nimi môžem stotožniť. Komisia vo svojej stratégii pomenúva hlavné výzvy, ktorým sme vystavení v oblasti AMR. Komisia však nepredkladá konkrétne návrhy, ako tento problém riešiť. A preto parlament musí vyslať jasný signál komisii v tom zmysle, že si želáme viac ambícií a musí to prebehnúť na troch úrovniach. Na miestnej úrovni, na lokálnej úrovni tu sa musíme snažiť o to, aby chovatelia mohli e, uplatniť e, primerané opatrenia pri chove zvierat a tiež, aby sa využívali antibiotík celkové, čo predstavuje zhruba 70% nárast AMR obmedzilo. V našich nemocniciach tiež vidíme veľmi vážne zdroje infekcií spôsobené AMR a musíme sa snažiť o to, aby sme lepšie pochopili, v čom spočíva riziko a aby sme mu dochádzali zabrániť a zabrániť šíreniu AMR ďalej na úrovni EÚ Tu sa musíme zamerať na špecifickejšie opatrenia. Ale nemusí to zahrňať len legislatívu. Napríklad komisia by e, sa mohla venovať analýze smernice o obstarávaní a dajme tomu by sa mohli zaviesť aj kritéria, ktoré súvisia s AMR do obstarávania. V prípade, že sa e, nakupuje meso do škôl alebo nemocnic, tiež by sme mali zaviesť spoločné požiadavky pre označovanie mesa v EÚ, kde by sa uviedlo, či zviera bolo odchované za vhodných, teda v vhodných podmienkach a tiež v neposlednom rade si to bude vyžadovať aj onho väčšie globálne nasadenie EÚ, aj v obchodných dohodách EÚ to bude musieť zohľadniť. V tomto máme totiž veľmi významný nástroj, ako to dosiahnuť. Ďakujem pekne, pani Grostet. Ďakujem za slovo. Chcela by som sa najskôr poďakovať našej kolegyne spravodajkyni za jej prácu. Naozaj situácia je mimoriadne naliehavá, čo sa týka AMR, ale keď vychádzame z princípu, že máme jedno jediné zdravie a z tohto vychádza správa podľa mňa tá dimenzia zviera, teda to chov zvierat našej stratégie nie je dostatočne rozpracovaná. Ocek 2 hovorí o opatrnom využívaní anti- biotík eh, pri chove a taktiež eh, pri chove ryby, taktiež je potrebné viesť diskusie aj v rámci trialógu, ktorý prebieha o mojej správe, o veterinárnych liekoch a venovať tomto pro... Eh, ja som proti oceku 11, kde sa hovorí o úplnom zákaze antibiotík zo strany lekárov a veterinárov, pretože veterinár je často prvým a jediným kontaktným pracovníkom chovateľa, často je lekáreň vzdelené niekoľko stoviek kilometrov, preto si myslím, že tu je na mieste upraviť veci ďalej. Je potrebné zdôrazniť, že je potrebné zaviesť nové opatrenia, ktoré budú podporovať výskum, využívanie antibiotík, tiež by sa mali vytvoriť stimuly aj e, podobne ako v prípade pediatrických liekov alebo e, liekov pre mačky. Taktiež odsek 10, kde sa hovorí o rýchlej diagnostike pri e, vývoji bakteriálnych kmeňov a tiež e, rôznych ďalších s tým súvisiacich baktérií ďalej v odsekoch 27 a 28. Tu sa zdôrazňuje potreba a aj na svetovej úrovni. Podľa mňa však budeme musieť začať o mnoho ďalej, budeme musieť trvať na reciprocite našich štandardov pre využívanie antibiotík e, aj pri dovoze mesa zo zvierat, pretože naďalej dovážame zvieratá, už spracované zvieratá, e, ktoré, ktorým boli podávané antibiotika počas celého chovu e, do Európskej únie a to je jednoducho nepripustné, nemôže to už pokračovať. Ďakujem pekne, pani Rivasi, ďakujem. Pani predsedajúca, pani predsednička, ja som toho názoru, ako aj kolegyňa pani Grostet. Ja som za to, aby sa zavedla reciprocita, eh, čo sa týka dovozu potravín do eh, Európy. V tejto správe komisie je niečo veľmi zaujímavé. Komisia tu totiž tvrdí, že eh, tento pokrok je obmedzený najmä z dôvodu neprimeranej konzumácie a poveru antibiotík, a čo prispieva k roz rozstraniu sa odolných baktérií. Táto veta v podstate zhrňa všetko. Znamená to, že sa musíme zamerať na politiku prevencie a ja môžem povedať, že súhlasím so spravodajkyňou, e, ktoré chcem týmto zablahožľať správe, pretože naozaj sa musíme zamerať na politiku prevencie. Vo Francúzsku sme spustili kampaň Antibiotika nie sú automatické že sa majú podávať iba vtedy, keď je to nevyhnutné. Ak sa nespustí takáto rozsiahla kampáň aj zameraná na um, zdravotnícky personál aj na pacientov, ktorí sa dožadujú antibiotik, pretože si myslia, že je to zázračný liek, tak um, sa bude len ďalej prehlbovať tento problém AMR. Teda vyžaduje si to politiku prevencie a to veľmi intenzívnu. Týka sa to ľudí, ale aj uh, zvierat, ktoré sú chované. Uh, správa pani Grosted, ktorá sa týka veterinárnych liekov, podľa mňa s tým súvisí, pretože kedy si bolo možné kúpovať si antibiotika na internete a to predsa ide úplne v rozpore e, s racionálnym postojom k antibiotikám tiež, e, keď sa zameriame na blaho zvierat. O čo viac sa budú rozširovať intenzívne chovy zvierat, o to viac sa bude využívať nasadzovanie, preventívne nasadzovanie antibiotik. Teda vidíme, že e, veľmi úzko súvisí toto blaho zvierat s touto problematikou šírenia ochorení. Tiež je potrebné zlepšiť prístup k iným nástrojom liečby ako k antibiotikám. Som veľmi prekvapená, že v tejto správe nie je dostatok alternatív pomenovaných. Nehovorí sa tam o rôznych alternatívnych liečbách, fagoterapia. To je doplnok k využívaniu antibiotík. Dajme tomu máte stafilokopka, zlatého stafilokoka vo svojom organizme. To môže spôsobiť e, súbor rôznych e, vírusov. Na to, aby ste zasiahli, musíte vycetovať do Gruzínska, pričom vo Francúzsku e, kedysi Pasteurov inštitút bol priekopníkom v tomto smere. Tento koktejl vírusov sa zameriava na konkrétny druh zlatého stafilokoka, teda je treba sa zamerať na výskum. Isté, že Musíme e, aj rozšíriť paletu antibiotík, ale tiež je treba hľadať iné možnosti a fagoterapia sa musí spomenúť v tejto správe. Financuje sa to síce v Európe, ale nestačí to. Príliš e, sme ešte stále závislí od tretich krajín. Ešte to v Európe nemáme dostatočne rozvinuté. Ďakujem pekne, pani Dali je ďalšia. Thank you, Chair, and I would like to start by Ďakujem pekne. Chcela by som eh, najskôr zablahoželať pani Kadenbach k jej návrhu správy. Sú tu dve témy, ktoré by som rada zdôraznila a ktoré sa spomínajú v správe. Týka sa to aspektu plnospodárstva a životného prostredia. Podľa mňa totiž v oblasti AMR často hovoríme o rozsahu využívania antibiotík u ľudí, ale tiež sa eh, príliš používajú antibiotika u zvierat, má to dopad na ľudské zdravie, na životné prostredie a to ma znepokojuje naozaj veľmi. Ak by som, dajme tomu, sa pozrela na správu z roku 2015 tu sa uvádza, že dve tretiny antibiotik, ktoré sa produkujú každoročne vo svete, sa využívajú na zvieratách. A tiež vieme, že keď zvieratá konzumujú antibiotika, až 30 až 90 z toho sa priamo dostáva do moču a do hnoja. A to kontaminuje životné prostredie antibiotikami a, prostredníctvom aj toho baktériami, ktoré sú poznačené AMR. A keď zvieratá konzumujú antibiotika, dostáva sa do ich mlieka a mesa, čo konzumujeme všetci dennodenne, aj naše deti. Takže aj v komunikácii s našimi voličmi, s občanmi vidíme, že si čo čoraz viac ľudia uvedomujú, sú znepokojení tým, že sa čoraz viac rozširuje problém AMR. A logicky práve oni musia vyvíjať tlak na producentov, na chovateľov, tak aby potraviny, ktoré konzumujeme, aby neboli eh, poznačené antibiotikami. Keď sa pozerám na túto správu, môžem povedať, že vnímam pozitívne Venuje sa aj tomu, ako sa môžeme chrániť my sami, ako môžeme chrániť naše deti, ako zaistiť, že mm, budeme konzumovať zdravé, bezpečné potraviny. A keďže je tu zastúpená aj komisia, chcem sa obrátiť priamo na zastupcov komisie. Chcem sa opýtať, ako komisia plánuje, ako Európska únia plánuje pomáhať občanom v tomto smere a čo môžu urobiť členské štáty konkrétne. A ešte posledná vec k životnému prostrediu. Všetci by sme eh, radi lepšie pochopili, ako sa presne šíria tieto rezistentné organizmy v životnom prostredí. A ďalšia kľúčová otázka ešte na komisiu. Chcem sa opýtať, či komisia už eh, prešetrila prepojenie medzi postupmi vo obsodárstve eh, s drevným zvierat a taktiež rozvojom AMR. Ďakujem. Okay, thank you. Ďakujem, pani Jolo. Pani Kalenbach, ďakujem za e, rozsiahly a um, vyvážený návrh správy. Ja e, vítam ten e, celkový prístup a som rada, že tu nehľadáme jednotlivých výnimkov vynikov, ale že si pragmaticky a vecne hovoríme, kde musíme riešiť problémy a kde sa môžeme starať o riešenia. To znamená samozrejme, že um, musíme eh, si pozrieť eh, nasadzovanie antibiotík eh, v ľudskej medicíne a samozrejme aj z tá zdravia v chove zvierat aj veterinárnej medicíne a tu ide o to, aby sme museli cieľene sledovať únik e, zvyškov antibiotík e, do vody a vody a e, jednak ide o čistenie našich odpadových vôd. Vieme, že v nemocniciach doteraz ešte nie povinný štvrtý stupeň čistenia a tiež naše systémy odpadových vod v Európe musíme zabudovať tieto požiadavky, aby tieto čističky odpadných vod e, odfiltrovali e, zvyšky e, medicínskych antibiotík a tiež v oblasti veterinárnej medicíne môžeme veľa urobiť prevenciou, ale Mám jeden bod, ktorý chcem osobitne prebrať a e, chcem e, rozlišovať medzi e, domácimi zvratami, ktoré dostávajú antibiotika a chodnými zvieratami k, a hospodárskými zveratami, ktoré dostávajú antibiotika. Chcem sa vydriť k odseku 11 vyslovne, keď si uh, chcete uh, spochybňovať uh, právo um, udeľovať antibiotika u e, veterinárov, tak musím proti tomu protestovať, pretože e, v praxi, e, keď príde veterinár do vzdialenosti 40 km a on ošetrí moju chorú kravu a keď on cestoval 40 rokov a potom musí mi dať len predpis a musím ja cestovať 30 km, aby som si zabezpečila tú, to liečivo a potom musí prísť zase ten veterinár, aby ktorý eh, mi jej podal to liečivo. A tam eh, napríklad kravy zatiaľ môžu umierať na koliformnej kmene baktérií, takže prosím toto právo uh, distribuovať antibiotika veterinármi nespochybňujte. Ďakujem, ďalšia kolegyňa. Kadenbach. Voorzitter, dit onderwerp antibiotica resistent. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Odolnosť voči antibiotikám je téma, ktorá sa v Holandsku veľmi rieši. Ja oceňujem váš prístup, ktorý ste zvolili. Vzhľadom na nedávne prieskumy e, vieme, že ľudia môžu byť e, kontaminovaní baktériami, ktoré sú rezistentné. E, venovali sa tomuto u nás dve rôzne univerzity. čo môže mať naozaj negatívne dopady. Vo veterinárnej oblasti o 65% sa znížilo používanie antibiotík práve na základe týchto prieskumov. Mám na mysli domáce zvieraté. Avšak ešte stále sa tých antibiotík používa oveľa viac ako pre ľudí človek je hlavným e, prenašačom takéhoto typu baktérií, ktoré sú od, odolné. Tie čísla sú naozaj príliš vysoké a problém antimikrobiálnej rezistencie je ešte stále tsunami, ktorá prináša problémy. Musíme sa tomu naozaj venovať, pracovať na tom, aj doma samozrejme, ale aj v nemocniciach je potrebné šíriť osvetu, premietať to v televízii, organizovať regionálne kontroly. Pani Kaderbach, vy ste žiadali, alebo teraz ste sa pýtali, koľko času treba na to, aby e, infekcia močových ciest bola smrteľná a to sa môže stať veľmi, veľmi rýchlo, takže naozaj musíme byť veľmi opatrení. Ako hovorila François Grosted, je potrebné niečo urobiť, zasiahnuť, pretože tá situácia naozaj e, si to vyžaduje. Ďalšia rečnička, pani Šaldemoze, ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať za túto správu, ktorá rieši veľmi dôležitú tému AMR. Hovoríme o zdraví eh, a, a preto je dôležité, aby sme skúmali ako veterinárnu oblasť, tak aj oblasť eh, medicíny ľudí a to je vo vašej správe dobre zohľadnené. Zmenili sme perspektívu v niektorých krajinách, v Dánsku, Holandsku. Zaznamenali sme nárast počtu ľudí, ktorí sú napadnutí baktériami, ktoré sú schopné alebo ktoré sú odolné e, voči fungicídom. Videli sme takéto prípady v Holandsku, ako aj v Dánsku. Myslím si, že to bude naozaj v budúcnosti veľký problém, naozaj, naj, najmä pardon, v oblasti poľnohospodárstva. Mohlo by sa stať, že e, to spôsobí naozaj veľké problémy, musíme byť opatrní, musíme sa tomu venovať. Myslím si, že by sme do správy mohli doplniť jednu vec, ktorá by pomohla. Mohli by sme vyzvať komisiu, aby dohliadla na to, že bude existovať možnosť kontroly v prípade, že bude nejaký liek používaný v polnospodárstve príliš často a bude mať negatívne dopady, že ho bude možnosť stiahnuť z trhu. Myslím si, že by sme mohli vyvinúť systém rýchlej kontroly, aby v prípade, že nejaký produkt spôsobuje takéto problémy, bolo možné ho rýchlo stiahnuť z trhu. Naozaj je dôležité venovať sa oblasti dohľadu. Teším sa na ďalšiu diskusiu na tú tému. Pán Poč, ďakujem za slovo, tiež chcem zablahoželať pani Karin Kadenbach za veľmi komplexný prístup. Ja som vzdelaním biológ a chcel by som hovoriť o jednej veci, ktorá je pre mňa dôležitá, aby sme naozaj pochopili rozsah problému antimikrobiálnej rezistencie. Rozvoj rezistencie na antibiotika je prirodzený a je to proces, ktorý, ktorému sa nedá vyhnúť problém, ale reálny je to, že my ten proces urýchľujeme práve vďaka ľudským zásahom. Najhoršie, e, čo sa dá urobiť, je dlhodobé podávanie nízkych dávok antibiotík, pretože toto vedie k k vzniku rezistencie. Takže kde sa mýlime, kde robíme chyby? Používanie antibiotík e, v rámci prevencie, po druhé pridávanie ich do potravín a potom, čo je úplne sa ignoruje, ale používajú sa antibiotika ako pesticídy. Nemali by sme na to zabúdať, aj glyfosát bol patentovaný ako antibiotikum. Funguje na antibiotickom princípe, čiže aj toto treba riešiť a rád by som vypracoval niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré práve e, túto sféru zohľadňa. Nezabúdajme na to, že tento proces je normálny, prirodzený, avšak my ho urýchľujeme a preto je na nás, e, aký rozsah, aký dopad bude mať situácia v oblasti antimikrobiálnej rezistencie. Ďakujem, pán Peterle. A ja ďakujem za slovo. Domnievam sa, že sa pokúšame podkopať pod ľadovcom. Vítam správu pani Kadenbach, ktorá je príspevkom k odhaleniu pravdy. Videli sme nejaké časti te, toho príbehu a myslím, že toho budeme ešte vidieť viac. Myslím si, že používanie antibiotík sa stalo súčasťou e, medicínskej doktríny. Poznám ľudí, ktorí mali nádchu a hnevali sa na svojho doktora, pretože tento im nepredpísal antibiotika. Podľa nich jednoducho dobrý doktor predpisuje antibiotika. To e, ľudia častokrát hovoria a antibiotika sú považované za niečo, čo je nutné podávať. A aj teraz, keď o tom vieme, ľudia ešte stále očakávajú, že dostanú uh, antibiotika. AMR je problém, ktorý e, treba riešiť na viacerých frontoch. Ja rozumiem tej potrebe vyvíjať nové antibiotika, ale v prvom rade potrebujeme nový postoj, nový prístup Naozaj ma potešili príspevky kolegov, ktoré podporujú komplexný pohľad na vec. Myslím si, že vieme toho dosť veľa na to, aby sme urobili viac ešte predtým, než sa vyvinú nové antibiotika. Je tu jedna oblasť, kde môžeme naozaj konať oveľa efektívnejšie a to je hygiena v zdravotníckom systéme, najmä v nemocniciach. Hovorila o tom aj pani Zomer. Naša pracovná skupina pre zdravie, ktorá je Mm, patrí pod tento výbor, organizovala workshop na tému AMR a výskumníci z dvoch univerzít predstavili prácu o efektivitách probiotík teda o, o, o likvidovaní infekcií v nemocniciach, tá, tie sa dajú znížiť o 90%. Počul som o takýchto možnostiach už pred 10 rokmi, avšak uh, v tejto konkrétnej oblasti jednotný trh jednoducho nefunguje. Nemocnice ešte stále nakupujú staré e, produkty e, na, na, na, na čistenie, ktoré sú naozaj oveľa menej efektívne než probiotika. Preto by som bol rád, aby v tejto sfére začal fungovať spoločný jednotný trh. Ďakujem pani Kaperson. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem zablahoželať e, kolegyni za jej e, správu to je téma, ktorá je ťažko zhrnutelná. Myslím si, že jej správa dokázala určiť zásadné linie, v ktorých musí bojovať a pracovať na riešení jednej z najväčšej vízie v ľudského zdravia, a to antimikrobiálnej rezistencie. A ak sa táto ne obmedzí, tak môže e, skončiť katastrofálnymi dôsledkami. Veľmi dobre sa tu e, uvádza potreba konať e, z jedného prístupu a z jedného mm, centra vo všetkých oblastiach aj v oblasti životného prostredia môže to ísť e, dôležitý signál v tomto zmysle, aby sa e, nepoužívali e, antibiotika preventívne u zvierat, alebo aby sa nepoužívali na účely výkrmu a urychlenia rastu a ešte treba vykonať eh, podstatnú prácu v trilogu, eh, čo sa týka eh, rovnohy medzi používaním a výskumom. Potrebujeme nové mm, antibiotika a stimuli pre výskum, ale sa to zamerá na to, že zásadný problém je zlé používanie alebo nedostatočné alebo nadmerné používanie antibiotík a preto toto opatrenie môže byť veľmi účinné, aby sa zabezpečilo um, použitie, ktoré je efektívnejšie aj z ekonomického hľadiska. Toto treba preskúmať. A sa mi zdá zaujímavé, že sa tu uvádza potreba uh, nových modelov výskumu. A my očakávame, že komisia predloží závery štúdie, ktorá v tejto veci prebieha a preto musí označiť uh, potrebu nových modelov uh, výskumu a e, v medzinárodné prostredie e, znamená, že e, na rezistencia sa nedá vyriešiť v Európe, pretože tieto mikroby nepoznajú hranice medzi štátmi a musíme preto spolupracovať v rozvoji a mal by byť nadnárodný alebo nadeurópsky mechanizmus, ktorá bude kontrolovať tieto politiky a preto e, som rada, že členské štáty a komisia prezentovali takéto svoje ambície. Uh, Ďakujem, posledný rečník. Pán Gerge. Ďakujem, pani predsednička. Ja vítam výslovne, že Európskemu parlamentu sme pridali túto tému v iniciatívnej správe a chcem sa poďakovať e, za túto správu. A je dôležité, aby sme e, tu riešili vznik, e, aby sme sa venovali vzniku a prevencii antimikrobiálnej rezistencie a chcem jeden bod vypichnúť E, ktorá je podľa mňa dôležitý z tých diskusí aj vás v Nemecku, a to e, sú e, tie multirezistentné kmene v našom životnom prostredí. Pred pár týždňami výskumy Inštitútu Robert Koch a Dražanskej univerzity zistili znečistenie v vodách takým, to, takýmito multirezistentnými kmeňmi vo všetkých 12 prípadoch, ktoré skúmali a um, boli sme z toho zhrození a E, myslím si, že keby e, takýto výskum sa robil v iných štátoch, tak by to viedol tiež e, k takému zrazujúcim záverom. A tomuto sa dá zabraniť len pri používaní 4. stupňa čistenia odpadových vod. A keď túto mamutiu úlohu riešiť problém multirezistentných kmeňov membranami a ozonovými ožarovaním a uhlíkovými filtrármi, to by stálo miliardy ale nesmieme v tom nechať naše obce e, samé e, v stichu a musíme ich e, spolufinancovať, pretože nakoniec aj tu budú sa počítať skutky a nie e, slova, že robíme niečo. Ďakujem, takže dostali sme sa na záver zoznamu so pokiaľ ide o výboru. Teraz dostane slovo pán Tevenách z, e e, pardon, z Európskej komisie. Merci, la Ďakujem pekne za slovo. Pozorne som si vypočul dnešnú diskusiu a musím povedať, že komisia je veľmi rada, že AMR sa venuje toľko pozornosti. Myslím si, že čím viac sa o tejto téme bude hovoriť, tým viac sa budeme všetci angažovať e, v boji proti AMR. Ako iste viete, komisia prijala minulý rok e, ambiciozný akčný plán, v ktorom je vyčlenených niekoľko činností, ku ktorými sa chceme podujať. No a pokiaľ ide o otázku pani Dali, tento akčný plán predpokladá strategický vývoj plánu ktorý bude riešiť rizika, e, ktoré predstavujú farma, farmaceutika, ktoré uniknú do životného prostredia. E, viedli sme diskusie s jednotlivými zúčastnenými stranami a našim cieľom je dokončiť tento prístup do leta. Vtedy budeme schopní povedať, aké možnosti zvolíme. A ešte raz by som chcel poďakovať parlamentu za to, ako pracuje na tejto téme a naozaj um, s veľkým záujmom si prečítame výstupy um, vášho výboru na túto tému. Ďakujem. No a teraz na záver pani spravodajkyňa. Chcem sa srdečne poďakovať všetkým kolegom, kolegyňam, tieňovým spravodajcom aj vašim zástupcom za veľmi konštruktívnu výmenu názorov. Myslím, že so všetkými týmito um, doplnkami, ktoré dnes odzneli a z ktorých predpokladám, že ešte um, niektoré uh, sa mm, prejavia v konkrétnych pozmeňujúcich návrhov, tak e, z tejto správy bude môcť e, mm, získať, e, že prispieje k tomu, aby komisia aj členské štáty si z toho niečo odnesli, aby sme spolu mohli zabraniť tomu, že tieto strašné prípady, ktoré ohrozujú naše zdravie aj naše hospodárstvo budúcnosti a aby sme tomu zabranili a to sa podarí len, keď eh, nájdeme eh, konkrétne opatrenia a eh, tieto v mnohých oblastiach musia byť záväzné a len jednom bode som dnes cítila istý odpor, dnes ale mm, myslím si, že na to budem potrebovať európsku spoločnú legislatívu pretože e, nebude e, stačiť, keď členské štáty ku konaniu budeme vyzývať e, alebo to od nich požadovať. Ďakujem. Takže po, pozmeňovacie návrhy môžete posielať do 5. marca 11.00. Na výbore sa bude hlasovať 16. alebo 17. mája. Môžeme prejsť na ďalší bod programu. týka sa ekodizajnu. Vypočujeme si prezentáciu štúdie EKR o implementácii smernice eko, o ekodizajne. Spravodajcom, spravodajkyňou, pardon, je pani Rís. Takže najprv tu máme dvoch rečníkov. Začne pani Eleanor Drabik z CPS, ktorá predstaví túto tému. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma e, pozvali. Budem hovoriť o dokumente, ktorý sme vypracovali minulú jeseň o stanoviska zúčastnených stran o implementácii smernice o ekodizajne. Bolo tu súčasťou hodnotenia, európskeho hodnotenia implementácie. Uh, Takže štúdia je kvalitatívnou revíziou implementácie smernice. Získali sme stanoviska na e, úrovni EÚ aj na národnej úrovni o pozitívach, negatívach aj výzvach, ktoré predstavuje implementácia smernice. E, komunikovali sme s expertmi zo siedmých členských štátnych E, vládnych agentúr, bolo tam Belgicko, Dánsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Polsko, Portugalsko a Fínsko, ktoré sa zúčastnili. Celkovo sme spolupracovali s 27 expertami e, na úrovni interví a potom mnohými ďalšími. E, boli to rôzne ich dokumenty, ktoré vypracovali ktoré sme skúmali. Vďaka tomu sme dosiahli naozaj veľkú mieru perspektív a rovnováhy Vzhľadom na časový rozvrh to nemožno vnímať ako štatistický výstup. Otázky, e, ktoré sme položili expertom, bolo, a či splnila smernica očakávanie, aké sú hlavné prekážky, ktoré prekážajú implementácii smernice ako smernica funguje s inými politikami či právnymi aktami a ako prispieva k obehovému hospodárstvu a kde sa dá situácia zlepšiť. Chcela by som hovoriť o kľúčových cieľoch smernice chce dosiahnuť vysokú mieru ochrany životného prostredia tým, že sa zredukuje dopad na životné prostredie e, z výrobkov, ktoré súvisia s elektrinou, energiou, pardon. Dosť prispieje sa tým k e, redukcii požiadaviek e, prírodných zdrojov. Produkty súvisiace s energiou sú produkty, ktoré používajú energiu, alebo také, ktoré ju síce nepoužívajú, ale majú dopad na spotrebu energie. zúčastnené strany sa vyjadrili, že smernica bola naozaj mimoriadne úspešná, pokiaľ ide o ciele v oblasti energetickej efektívnosti. Zhodli sa na tom, že sa e, nevenuje až tak e, otázke zdrojov. Materiálna efektívnosť súvisí aj s našou štvrtou otázkou, ktorá sa týkala obehového hospodárstva. Čiže keď sme o tomto hovorili so zúčastnenými stranami, E, na, stretli sme sa s rôznymi stanoviskami, dva hlavné argumenty. Mali by sme sa viac venovať materiálnej efektívnosti a niektorí hovorili, že sú tu špecifické bariéry, ktoré tomuto bránia. Takže tri kľúčové stanoviská, ktoré sme zaznamenali medzi, medzi súčasnenými stranami. Poprvé, obmedziť požiadať sa iba na um, požiadavky týkajúce sa energetickej efektívnosti, pretože už je ten dokument tak či tak veľký. Druhá, druhé stanovisko, ktorým súhlasí väčšina, posilniť e, požiadavky na materiálnu efektívnosť jedine pokiaľ to bude presaditeľné a kontrolovateľné orgánmi na, kon- na dohľadu nad trhom. A tretia skupina, tá sa domnieva, že smernica už je veľmi úspešná a dala by sa možno rozšíriť aj na e, produkty, ktoré nesúvisia s energiou, napríklad nábytok. Pokiaľ ide o problémy smernice, takmer všetci hovorili o dlhom procese dohľade na trhom. E, Čiže e, je potrebné veľa času na e, zavedenie alebo na implementáciu smernice, a, takže dobre by bolo mať ne, menej ambiciozne požiadavky. E, súčasnení hovorili, že je tu taktiež nedostatočná miera expertízy e, v komisii, alebo teda nedostatok zamestnancov, ktorí sa venujú tejto téme, pretože tá téma stále rastie ďalej Väčšina e, ľudí, s ktorými sme hovorili, e, súhlasí s tým, že dohľad nad trhom v EÚ v tejto chvíli nefunguje dostatočne, avšak je to kľúčový faktor dôležitý pre úspech smernice. 25 produktov na trhu nie je v súlade s požiadavkami ekodizajnu a hlavným dôvodom je to, že v členských štátoch sú obmedzené zdroje. Každý členský štát vykonáva svoje vlastné testy, čo môže byť drahé, vyžaduje si tú špecifickú expertízu a miesta na testovanie. Ďalší problém nie je nemáme jasné e, normy, nemáme jasné usmernenia týkajúce sa testovania pri zavádzaní požiadaviek na materiálnu efektivitu dopravných predpisov. k výsledkom. Hlavné odporúčanie je naďalej zahraňať viac e, e, produktov súvisiacich s energiou, hodnotiť uskutočniteľnosť regulácie aj e, takých produktov, ktoré nie súvisia s energiou, taktiež preskúmať časové rozvrhy, časové lehoty pre implementáciu vypracovať lepšie usmernenia na testovanie produktov a, a metód, ktoré by sa mali využívať pri uh, uvádzaní výrobkov na trh. Ďakujem. Pán Javier Durani z Barcelonskej univerzity. Ďakujem za slovo. Uplatnenie smernice pre ekodizajn sa štandardne sústredí na energetickú efektívnosť počas užívania produktu. Máme tu tri výstupy, ktoré, o ktoré by som sa chcel s vami podeliť. Pokiaľ ide o produkty súvisiace s energiou, tieto sú stále efektívnejšie, sú potom relevantnejšie v rámci analýz, pokiaľ ide o perspektívu životného cyklu. Eh, kde sa dá zlepšiť situácia je správa eh, prvotných surovín, správa konca životného cyklu produktu, pokiaľ ide o využitie eh, čisté energie, to je dôležitejšie než ten než perspektíva životného cyklu. Opätovné používanie uh, obnovenie, recyklácia, trvalosť, obnoviteľnosť, toto všetko sú kľúče k tomu, aby sme naozaj dosiahli reálne európske obehové hospodárstvo. Dôležité je analyzovať všetky tieto aspekty už v prípravnej fáze výroby produktu. Toto naozaj povedie k významnejšej pozícii obehového hospodárstva. Na e, tejto fotografii vidíte rôzne typy žiariviek, žiaroviek. Chcel by som týmto poukázať, nakoľko je naozaj varibia, va, variabilný produktový dizajn. Sú to materiály, ktoré majú veľkú hodnotu, pokiaľ, keď skončia ako odpad. Tieto žiarivky sú vypracované tak, že naozaj vydolovať z nich mm, ten e, materiál, ktorý by v rámci obehového hospodárstva sa dal využiť, je nemožný. Je dôležité, aby výrobky mm, boli udržateľnejšie ale taktiež je dôležité, aby sa dalo identifikovať, čo obsahujú, tým pádom bude jednoduchšie separovať jednotlivé diely a bude sa dať určiť, čo sa potom z toho, ktorého produktu dá v rámci recyklácie vyťažiť to všetko prispieje k e, väčšej miere obehového hospodárstva. Ďalej, analyzovali sme 6 rôznych e, produktov, ktoré majú rôzny štatút, vidíte to tu naznačené farbami, alebo sú v rôznych fázach regulácie. Je tu vysávač, domáce svietidla, umývačka riadu, televízie, a potom profesionálne chladničky či e, vykurovacie zariadenia. Takže my sme sa dopracovali k tomu, že dva zo šiestich produktov obsahuje požiadavky na energetickú efektívnosť. Sú to produkty, ktoré sú hodnotené v nariadenie o ekodizajne všetky obsahujú požiadavky na energetickú efektívnosť počas fázy využívania. ale iba dva z nich, čiže domáce svietidla a vysavače, obsahujú požiadavky aj na e, trvalosť. Tie sú e, na obrázku naľavo. Napravo e, vysavače profesionálne e, vykurovacie zariadenia a chladničky majú požiadavky na koncovú fázu života produktu. Takže my sa domňujeme, že pre všetky výrobky je potrebné vypracovať detálnejšiu analýzu o aspektoch e, obehového hospodárstva, ako je trvalosť, e, potom možnosť opätovného spracovania, recyklácie či opravy. Systematická analýza týchto aspektov by mohla viesť k vylepšeniu e, využitia a to už v prvotných fázach e, ekodizajnu. Smernica o ekodizajne by mala zosúľadiť ciele, ktoré sa nachádzajú v iných európskych právnych nástrojoch, ako je napríklad smernica o odpade, o energetickej výkonnosti budov alebo REACH a ďalšie právne e, akty. To všetko by malo naozaj smerovať k zlepšeniu obehového hospodárstva. Ďakujem. Uh, Ďakujem. Teraz má slovo spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Môžem sa hneď vyjadriť k svojej správe alebo mám klásť otázky našim expertom v tejto chvíli? Možno by som mohla priamo prejsť k svojej prezentácii. Ja som skôr myslela, či nechcete položiť otázky k prezentácii. A je to spoločná rozpráva spolu s vašou správou. Dobre, ďakujem pekne za slovo. Chcela by som sa poďakovať obom ehm, hosťom, ktorí prezentovali svoju štúdiu veľmi konkrétne. Nie je prekvapením, že táto štúdia predstavuje e, taký e, základ, na ktorom staviam aj vo svojej správe. Jednak tam popisujem situáciu a tiež predkladám nejaké návrhy a to vlastne sa uvádza aj v tejto prezentácii. Ide tu o smernicu, o ekodizajne, je to legislatíva, to ste e, celkom iste zaznamenali v e, popise prezentácie, zahrania e, celý súbor produktov, teda elektrospotrebiče, kotly, konvice, taktiež obrazovky, solárne panely, tiež smernica ekodizajne nielen významným vynikajúcim nástrojom a v skutočnosti sa to nezúrazňuje dostatočne, neuvedomujeme si to dostatočne. Mali by sme sa viac zamerať na informovanie našich občanov e, na osvetu. E, teda chcela by som sa vrátiť k tomu, e, nakoľko je táto smernica užitočná, okrem toho, že je skutočným základom pre ďalšie budovanie legislatívy v oblasti obehovej ekonomiky. Chcela by som teraz citovať komisiu, ktorá uvádza, že táto smernica o ekodizajne a tiež nariadenie o ekoznačovaní e, umožňuje uskutočniť polovicu úspor energie do roka 2020, čo je naozaj obrovský záber a na toto sa naozaj zameriavame. E, toto sa zopakovalo, ba dokonca ešte utvrdilo toto tvrdenie vo všetkých e, vystúpeniach pre prepočte okrúhleho stola, čo sme sa zorganizovali spolu s kolegyňou Rivasi, kde sa prezentovalo stanovisko v výbore ITRE 23. januára. To prebehlo tu v Európskom parlamente výsledky e, dosiahnuté sú už naozaj pozoruhodné. E, Preklada ich komisia, a teda politika ekodizajnu a taktiež elektronického označovania znamená, že sme e, dokázali usporiť 171 miliónov tón energie, čo zodpovedá spotrebe Talianska, aby sme si to vedeli zhruba predstaviť. Pre spotrebiteľa to predstavuje úspory 490 eur na domácnosť ročne, teda na faktúre za energiu. To je naozaj e, už pozoruhodné e, e, číslo. Aj britské orgány totiž zverejnili dokonca štúdiu, že každá libra, ktorá sa investuje do ekodizajnu, prináša 3,8 násobne viac v úsporách do ekonomiky v Británii. To je trošku absurdné, teda, pardon, ironické, keď e, sa pozrieme na to, čo sa zdôrazňovalo v poslednej kampani Británii v kontexte tejto smernice, bolo niečo úplne iné. teda niektoré pravdy sú len polopravdami. E, v tomto kontexte samozrejme sú spomenutie hodné aj niektoré problémové body, Taktiež sa poukazuje e, jednoznačne na kritické body a síce omeškania, pomalosť e, v procese príjmania rozhodnutí v roku 2004, keď sa predstavovala prvá rámcová smernica, ja som bola už vtedy spravodajkyňou, už vtedy sme mali veľmi intenzívny tým Európskeho parlamentu vo výbore NV, tie spravodajci, a bol to Peter Líze, Claude Turmes, Vtedy sa nám podarilo e, vytvoriť vynikajúci nástroj, tento konzultačné fórum, ktoré zahrňalo zástupcov priemyslu, mimovládok a taktiež e, ostatných aktérov, pričom hlavným cieľom bolo určiť, či výrobok by sa mal podrobovať e, opatreniam v rámci ekodizajnu, elektronického označovania alebo vôbec ničomu z hľadiska energetickej účinnosti. Tento proces je príliš pomalý, príliš dlhý, neposkytuje dostatočnú istotu e, výrobcom a preto zdôrazňujem v odseku 4, pardon, 5 a 6 vo svojej správe, že komisia musí e, e, toto prehodnotiť tak, aby európske výrobcovia mali možnosť opierať sa o jasne stanovené presné lehoty. Je to dôležité pre ich stratégiu a taktiež, aby fungovala spravodlivá hospodárska súťaž oproti mimoeurópskym európskym producentom. Eh, taktiež eh, je potrebné zmeniť eh, celkový prístup, smerovanie v rámci komisie a tiež nedávne správy z minulého týždňa komisár Katajnen reagoval na viaceré otázky, ktoré sa tu tiež kladú. To je podľa mňa len povzbudivé, najmä čo sa týka toho, že sa už nebudeme zameriavať len a výlučne na energetickú účinnosť. Pán komisár jasne uviedol využívanie zdrojov a možnosť recyklovať výrobky ja sa pridávam k týmto jeho tvrdeniam. Je to e, napokon spomenuté v mojej správe. A to veľmi konkrétne je tu ďalšia, ešte tretia výzva, ktoré Európa je vystavená, a to spomenuli naši experti, a síce ako posilniť, zlepšiť dohľad nad trhom, teda tento prechod z logiky úspor energie e, k úsporám zdrojov. Tu chcem poznamenať, že efektívnosť využívania zdrojov je už zapracovaná aj v pracovnom pláne komisie do roka 2019 a to sa týka celého radu výrobkov, e, televízory, e, obrazovky, vysávače a tak ďalej. Nie vždy e, sa však to posudzuje podľa tých istých kritérií. Niekedy ide o zlepšenie dĺžky života, teda využiteľnosti týchto výrobkov, niekedy ukočenie, využívanie týchto výrobkov alebo iné aspekty tomu sa ešte vrátime eh, v kontexte mobilných telefónov. Myslím si, že tento prístup, eh, osobitný prístup, eh, neharmonizovaný prístup je správny v tomto prípade. Treba to rozlišovať. Jeden aspekt, ktorý mimoriadne podporili všetci ktorí mm, na poslednom stretnutí, je otázka dohľadu nad trhom. To by riešilo mnohé problémy. Ukazuje sa totiž, že 10 až 25 výrobkov, ktoré podliehajú tejto smernici, nie sú v súlade. To znamená, každý štvrtý výrobok, eh, to je naozaj zražajúce a preto vo svojej správe v odporúčaniach sa zameriavam práve na to, ako to zlepšiť konkrétne v odsekoch 11 až 13. Navrhujem napríklad eh, rozšíriť databázy, ktoré sa týkajú dohľadu nad trhom, teda databáza, eh, ktorá nesie názov ICMS, tá sa zameriava na bezpečnosť výrobku predovšetkým, ale mohla by sa rozšíriť aj práve na ekologickú výkonnosť. To je teda jeden z mojich návrhov. Ešte by som spomenula dve aktuálne témy. Aj mobilné telefóny sa objavili v pracovnom pláne komisie v tomto kontexte. E, tiež je to napojené aj na predčasnú zastaralosť výrobkov. Čo sa týka mobilných telefónov, vieme, že to má obrovský dopad na životné prostredie. V súčasnosti zatiaľ nie sú e, opatrenia na európskej úrovni. Mm, Nechcem povedať, že je to jednoduché, vzhľadom na to, že dochádza k takým rýchlým zmenám v tomto sektore technológií. Ehm, myslím si však, že by sme nemali e, pripustiť, aby to zastieralo pozornosť uh, e, ekodizajnu v súčasnosti nie sme schopní nahradiť integrované batérie, už sa vlastne nič neopravuje, to všetko automaticky vyhadzuje. A preto v oceku 10 žiadam komisiu, aby už nevyčkávala a aby sa doplnili mobilné telefóny aj e, k pracovnému plánu ako koncepcii. A preto sa chcem opýtať aj našich expertov, čo si o tom oni myslia. Oni uviedli e, celý zoznam výrobkov, ktoré by sa mali zahrnúť, e, či si myslíš, že by tam mali byť aj mobilné telefóny. Čo sa týka ešte predčasnej zastarelnosti. E, tu e, tiež v predchádzajúcej správe, konkrétne aj v správe z júla minulého roka sa objavuje, e, že je to dôležité. Tiež minulý týždeň kolega Jules Parňu sa pýtal komisára na toto označovanie Zameriava sa na to aj Macronová vláda, aby sa lepšie informoval spotrebiteľ, aby sa to vnímalo ako priorita, aby spotrebiteľ mal prehľad o tom, aká je dĺžka e, života spotrebiča, ktorý si kupuje. Podľa nás by sa to malo tiež objaviť aj v konečnej správe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo tieňovým spravodajcom, aby sa vyjadrili k správe aj k štúdii, aj k návrhu správy, ktoré prezentovala pani Madam Ries. Najprv má pán Kampu slova. Sí, muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer el trabajo. Ďakujem pekne, chcem sa najprv poďakovať eh, za eh, prácu EPRS myslím, že nám eh, dáva mm, prácu, ktorá je hodnotná pre parlament e, a e, tiež sa chcem poďakovať spravodajkyni za vykonanú prácu a e, úsilie, ktoré už boli vykonané, aby sa pokusili dospieť k naj k súladnejšiemu textu od začiatku. Súhlasím v mnohých častiach s pani Rís, hlavne e, k potrebe zmeniť e, hľadisko, z akého pristupujeme k ekodizajnu. Sme vo fáze prípravy a transformácie európskej ekonomiky na obehové hospodárstva a preto musíme e, Ehm, predpoklad, že tie riešenia vždy fungujú a že ehm, to ehm, celé prehodnotne premyslíme počtu s informáciami, ktoré dáme užívateľom, ale tiež pracujúc e, krok po kroku s premyslom a s e, ekonomickými subjektami, ktoré nám e, musia pomáhať a zrealizovať túto transformáciu a tiež hovoríme a pracujeme na veciach, ktoré priamo postihujú osoby, ktoré používame každý deň a um, napríklad myslíte na to, že um, dobre, naplnenie ekodizajnu eh, môže sa premeniť eh, na priame úspory v každej domácnosti a každý rok. Eh, preto musíme vysvetľovať a dávať všetky nástroje európskym občanom v súvislosti s každým krokom, ktorý robíme aj o jednotlivých a kolektívnych prínosoch, ktoré môžeme získať v tejto oblasti. Ďalší bod, ktorý som myslel dôležitý a ktorý treba zvrazniť, je, že obehové hospodárstvo je veľmi prerezový priestor spravodajkynia hovorila o účasti podpredsedničky Katajnen minulý rok a v skutočnosti samotný um, tento fakt a e, um, to, že um, príde a prišla podpredsednička komisie um, nám dáva jasný signál, že je veľmi um, ťažké um, priradiť um, hospodárstvo a ekodizajn na jednu jedinú oblasť um, nášho hospodárstva. Hm, preto, ako hovorí hm, spravodajkyňa, musíme hm, žiadať ambiciozný plán na ekodizajn, aby sme mohli pracovať s väčším nasadením a nemôžeme obmedziť ekodizajn len na úsporu energie, čo je jasne kľúčová vec a bez toho, aby sme rozšírili používanie, znovu využívanie výrobkov a opravy a predlžovania životnosti. A tiež súhlasíme s príležitostiami, ktoré nám dáva tá smernica a mnohé z nich e, ešte sa nevyužili a e, nemôžeme zaostávať. Musíme byť e, účinnejší a um, príliš uh, na uh, rigidnosť európskych noriem nemôžu byť prekážkou, aby sme prehnotili uh, ľahšie všetko, čo týka ekodizajnu a uh, tým uh, chcem eh, dať otázku technickému týmu, ktorý eh, nás podporoval, že aký má zmysel, že napríklad mobilné telefóny nie sú predmetom tej smernice. Nebudem už dlhšie hovoriť, eh, chcem len nakoniec poďakovať za prácu spravodajkyni a súhlasíme z veľkej časti s tým textom a tiež sa pokúsime to posilniť počas pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. V mene Paulucci vystupí pani Dali. Like to... Ďakujem a chcem na začiatok sa poďakovať pani Rís za návrh správy, ktorý predložila. Tiež ďakujem EPRS e za štúdiu, ktorú vypracovali a ďakujem SEPS a Univerzita Autonoma de Barcelona za ich e, prezentáciu dnešnú. Náš teňový spravodajca SOD Masimo Pavlo si myslí, že návrh, o ktorom sa dnes diskutuje, je dobrý e, základ pre diskusiu, pretože už obsahuje viacero pozitívnych návrhov o prezentácii smernice o ekozizénu a tiež zahrňa návrhy o tom, ako to možno posilniť. E, v každom prípade D predloží pozmeňujúce návrhy, aby to posilnilo v istých aspektoch a naše pozitívne návrhy sa zamerajú hlavne na nasledujúce Poprvé, pre všetkým e, dohľad na trhu. Myslíme, že všetky členské štáty by mali používať existujúcu databázu pre dohľad na trhom a som e, rovnakej databázy e, si deliť informácie o previerkách súladu. A navyše komisia má mať silnejší prehľad k dohľad na trhu zo strany členských štátov a treba prehodnotiť a vyhodnotiť e, a zhodnotiť je agentúry pre dohľad na trhu. A e, tiež tie hodnotenia um, sú potrebné pri dobrovoľných dohodách a produktoch a službách, ktoré sa um, predávajú online. Aby sme mali jasnejšiu väzbu medzi smernicou o ekodizajne a smernice o ekonomickej efektivnosti budov, myslím, že dobre fungujúci inšpekčný systém energetických výsledkov smernice ekologických budovách e, ako SAD podporujeme výzvu, aby sa rozšíril e, predmet smerici nielen vo veci požiadaviek objevového hospodárstva k energetickým produktom a e, má sa tiež dbať na kritické suroviny, ale tiež na neenergetické produkty, hlavne výrobky, ktoré používajú vodu. Rozpráva o súde Právo spotrebiteľov je tiež e, príležitosť, e, ako e, vyzvať k mechanizmu pre kolektívnu náhradu. A čo týka ďalšieho vývoja diskusie, tešíme sa na, na plodnú spoluprácu s pani Rís a ďalšími tieňovými spravodajcami z tých politických skupín. Ďakujem v mene pani Višnevská, maslo pán Pieka. Ďakujem pani predsednička, ďakujem spravodajkyni za predstavenie mm, projektu uznesenia a mene pani Višňovskej chcem tu predložiť eh, tento návrh e, smernice e, treba pozitívne hodnotiť, e, návrh uznesenia treba pozitívne hodnotiť a používajú sa tu značné prospechy, čo týka znižovania emisí CO2 a tiež približenia Európskej únie k plneniu cieľ klimatickej politiky a tiež je možné tu znižiť výdavky, ktoré znašajú Európania. Toto uznesenie je dobrý návrh a osobne čo sa týka zapojenia do ekodizajnu dizajnu a otázok e, objevového hospodárstva, musíme sa snažiť, aby e, novo e, navrhované nariadenia neboli len produktami jednorázového použitia a potom produkty sa jednoducho vyhazujú. Výrobcovia musia zabezpečiť, aby sa zariadenia vyrobili tak, aby, sa čo naj, aby ich doba použitia bola čo najdlhšia. A zapracovanie nových postupov nemôže sa zabiť bez analýzy ich dopadu na životné prostredie a takéto hodnotenie dopadu e, musí tiež dbať na energetickú efektivnosť, čo je jedna z najdôležitejších e, požiadaviek, ktoré sa kladú novým zariadeniam. E, musíme pamätať na to, že všetky nové výdobytky musia mať svoje technické odvodnenie, aby boli jednoduché a um, merateľné, aby ehm, a primerané, aby ehm, malé a stredné podniky nemali ehm, nadmerné náklady na ich naplnenie a aby zavádzali riešenia, ktoré budú inovačné a konkurenčné na trhu. Tiež e, stojí za e, spomenutie, že táto smernica o e, ekodizajne výrobkov môže zlepšiť e, postavenie EU a treba sa, sa postarať o to, aby riešenia, ktoré ona e, zavádza, e, zlepšili konkurenčnosť trhu a nerozširovali šedú ekonomiku. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsedajúca. Ďakujem a pani Rís za vynikajúcu správu. Je veľmi príjemné, že máme priestor diskutovať o týchto témach takto medzi sebou. Keď si pomyslíme na predvolebnú kampaň, ako sme mali problém osloviť voliča, volič, ľudia nechápali, o čo tu ide v tejto smernici. E, tvrdilo sa, že Európska únia zasahuje do kávovarov, do vysávačov, do spotrebičov, teda je dôležité, zamerať sa na to podrobnejšie, uvedomiť si konkrétne, aký je prínos tejto smernice. Tiež by sme mali zdôrazniť, aký bol tento proces úspešný. Musíme si uvedomiť, že potrebujeme lepšie kontrolné mechanizmy, tiež e, lepšie e, výsledky v plnení. A ako už povedala aj pani Rís, musíme sa snažiť o to, aby ciele pokrývali aj e, efektívny prístup k nakladaniu so zdrojmi. Ja, keď som bola o niečo mladšou političkou, v dánskom parlamente sme prejednávali novú technológiu IT a stubovali nám vtedy, že onedlho budete mať e, vždy k dispozícii hardware a budete si musieť meniť len software. Bolo by e, to naozaj ideálne, ak by to naozaj takto fungovalo, ak by stačilo si len natiahnuť nový software, ale žiaľ, vždy to tak bolo, že keď ste si chceli dať e, nainštalovať nový software, tak to znamenalo, že ste mali za každým starú verziu hardveru. A s tým súvisí aj otázka zabudovaného zastarania To sa týka aj mobilných telefónov. Keď máte telefón nový, máte pocit, že všetko funguje výborne a potom onedlho zistíte, že na to, aby veci fungovali, tak si musíte vlastne telefón vymeniť. Kedy si sme si mysleli, že ide hlavne o recykláciu, že na toto sa musíme zamerať, áno. A tu sa naozaj venuje príliš mála pozornosti. Zatiaľ sme sa nedostali príliš ďaleko v recyklácii. A keď si uvedomíme, a ako málo sa recykluje, spomedzi toho, čo sa vytriedí, dajme tomu v odpade, preto ma veľmi teší, že sa tomu takto intenzívne venujeme. A ešte by som podotkla, že musíme byť veľmi opatrní, keď sa to má rozširovať, aby sa to nerešilo príliš. Je tu totiž riziko, že to bude príliš rozsiahle a jednoducho to nebude fungovať. Opäť budeme čeliť vyčitkám, že sa z európskej úrovne snažíme predkladať rôzne požiadavky a že sa nedajú v praxi plniť. Tak ako sa to často objavuje na našu adresu, teda musíme to nastaviť čo najvyváženejšie. Ale na väčšine veci sa v podstate zhodujeme. Ďakujeme pekne pani Evi. Ďakujem pekne a ja by som sa rada poďakovala spravodajkyni pani Rís za jej správu a tiež sa chcem poďakovať za štúdiu. Vypočuli sme si vynikajúce stanovisko aj od pani Rís. Ja by som sa rada priedala ku kolegom takže že by som rada vyzvidla výhody tejto smernice. Nepochybne sa šetrí energia, znižuje sa spotreba energie, taktiež sa znižujú emisie CO2, ktoré sa dostávajú do životného prostredia. Tiež šetríme našim spotrebiteľom peniaze. Musíme sa však tomu stavať ešte ambicioznejšie, podľa mňa. Hovorím to aj preto, že súhlasím s tým, čo už povedali kolegovia a síce, že by sme mali hovoriť nielen o energetické účinnosti výrobkov, ale mali by sme sa venovať aj účinnosti e, materiálov či surovín, teda koľko surovín sa spotrebuje pri výrobe. V úvodnej fáze dizajnu sa vlastne určuje dopad výrobku na životné prostredie a tiež nakoľko tento výrobok v priebehu celého svojho cyklu života zaťaží životné prostredie. Preto je dôležité, aby to bolo vhodne nastavené. Na plánom ale tiež súhlasím s tým, čo už povedali kolegovia, teda, že je potrebné hovoriť o celom životnom cykle týchto výrobkov a taktiež o možnosti recyklácie niektorých súčiastok Chcem sa preto opýtať, či komisia chce zaviesť nejaké povinné požiadavky, ktoré sa týkajú minimálnej dĺžky životnosti výrobkov a tiež ich e, súčiastok. Napríklad máme k dispozícii veľmi zaujímavú štúdiu zo Spojených štátov amerických, e, kde sa hovorí, že sa vytvorili pracovné miesta v spaľovaní, e, teda jedno v spaľovaní, 6 v skládkovaní, 10 e, v recyklácii a 294 pracovných miest v, v systéme opätovného spracovania súčiastok. Na toto sa musíme tiež zamerať, ako vytvárať pracovné miesta v tomto sektore a aký dopad to má na európske podniky. A tiež mám jednu otázku, ktorá súvisí s tým, kedy by sme sa mohli dopracovať k ukazovateľom, podobne ako ich máme v prípade uhlíka. V súčasnosti máme k dispozícii e, hodnotenie uhlíkovej stopy výrobkov, ale podľa mňa pre spotrebiteľa by bolo užitočné tieto informácie poskytnúť spotrebiteľom. Možno by komisia mohla zvážiť nejaké konkrétne stimuly, aby sme mohli prejsť k ekonomike vlastnenia výrobkov k ekonomike služieb. Bolo by to e, výhodné pre všetky strany, pre spotrebiteľa by to bolo prospešné, mali by e, prístup k výrobkom e, v priebehu celej dĺžky životnosti a to v aktuálnej verzii a výrobky by boli tiež k dispozícii o mnoho dlhšie. Ešte raz srdečne vďaka spravodajkyne, tešíme sa na úzkú spoluprácu aj naďalej. Ďakujeme. Pani Grostet. Ďakujem. A chcela by som sa poďakovať Frederik Ries. Vyjadrenia, argumenty, ktoré predniesla, sú veľmi zaujímavé podľa môjho názoru. Táto smernica o ekodizajne sa zameriava na znižovanie spotreby energie, najmä e, čo sa týka dĺžky možnosti využívania výrobkov. Podľa mňa sa to nezdôrazňuje dostatočne potenciál v oblasti obehového hospodárstva, pretože Ehm, fáza ekodizajnu je kľúčová, aby sa znižili dopady na životné prostredie, ale tiež, aby sa v plnej miere využili hodnoty a, a je e, opätovne, aby sa využili. Teda mali by sme podporovať o mnoho viac možností oprav, predĺženie e, trvácnosti výrobkov a tiež, aby sa aj e, v, pri ukončení životnosti o mnoho viac prihľadalo na možnosti recyklácie. Teda je potrebné nájsť rovnováhu medzi zohľadnením obehovej ekonomiky v smernici a tiež zachovaním konkrétnej schopnosti našich podnikov. Samozrejme musíme zaujať selektívny prístup, ktorý bude náležite odôvodnený. Podľa mňa to by bol najvhodnejší spôsob. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Rivasi. Ďakujem pani predsednička. Ja som bola spravodajkyňa stanoviska po výbore ITRE. Chcela by som sa poďakovať Frederik Ries za správu, za e, prácu aj s tými spravodajcami a na úrovni výboru ITRE. Tu môžem nadviazať na to, čo povedala pani Grostete, My sme sa snažili jednak prepojiť energetickú účinnosť. Podľa mňa to je dobrý úspech, pretože e, sa to potom využívalo aj pri ekodizajne a pri energetických známach, ale mali by sme zamerať na tiež o materiály, aby sa rozšírili rozsah pôsobnosti tejto smernice aj o materiály, o suroviny, ale tiež by sa mali jasne stanoviť kritéria ekodizajnu, efektívnosť využívania zdrojov, obehová ekonomika a tiež zdravie. V našom výbore sa nehovorí až tak veľa o zdraví v kontexte ekodizajnu výrobkov. E, keď som hovorila o trvácnosti, nemôžeme totiž potrebovať spoločnosť vyhadzovania, musíme sa snažiť trvácnosť a ak by sa zaviedla záruka, bolo by to jednoduchšie, než e, dokazovať e, programovanú zastaralosť. Ak, dajme tomu, výrobca bude garantovať, že 5 či 10 rokov tento výrobok musí vydržať, e, tak spotrebiteľ môže si byť istý, že to bude fungovať minimálne tak dlho. Avšak ak sa to nastaví tak, že sa automaticky objaví nejaký nedostatok, že sa niečo pokazí, tak je automaticky jasné, že to bolo tak nastavené ďalej. Opraviteľnosť to je tiež dôležité kritérium, pretože musia byť v dispozícii aj náhradné diely a to v celej dĺžke života výrobku. A tiež čo sa týka recyklácie, keď sa pozeráme okolo seba, je nepredstaviteľné, že v súčasnosti je možné vyrobiť výrobok, ktorý sa nedá recyklovať na 100%, ale sa pozrieme na plasty. Vyrábajú sa ešte stále plasty, ktoré sa nedajú recyklovať a pritom vidíme, že sa hromadia plasty, hromadí sa odpad. Keď tu máme expertov, chcela by som sa ich opýtať, čo si o tom myslia, pretože musíme eh, na to zatlačiť, eh, keď sa vyrábajú, keď sa mm, vymýšľajú, keď sa nastavujú nové výrobky, musia byť nastavené tak, aby sa dali recyklovať Tiež je potrebné, aby sa využívali e, efektívne materiály. Tu sa chcem obrátiť na komisiu, keď vidím, že 96 výroby produkujú Číňania, tak si kladím otázku, ako to tak môže byť. Ja e, presadzujem ekologický prístup, keď sa pozrieme na fotovoltaické články, e, ďalej veterné turbíny. Toto všetko sa do veľkej miery produkuje v Číne na 96 čo sa týka zdravia, aj tu je potrebné obmedziť e, využívanie e, nebezpečných látok, endokrinných e, disruptorov a rôznych iných škodlivých látok. To je samozrejme prínosné, ale tiež v ekodizajne sa na to musí pamätať. Do budúcna to však nevyzerá veľmi slubne. Taktiež samozrejme zlepšiť dohľad nad trhom, s tým súhlasím. A tiež zajistiť, aby štáty mali podmienky, aby mali zdroje na to, aby mohli vykonávať túto kontrolu. A tu sa musí to prečiť aj komisia. Ešte posledné kritérium sa týka etiky, pretože je dôležité, aby komisia tiež vnímala pôvod týchto súrovín, ich spôsob ťažby a tiež v akých sociálnych podmienkách e, boli vyťažené. Teda malo by tam byť podľa mňa súčasťou aj toto etické kritérium pri obyhodnocovaní e, súrovín materiálov. Myslím, že môžem povedať, že v výbore ITRE sme absolvovali veľmi rozsiahlu diskusiu a podporili sme navrhované kritéria, ktoré sa tu uvádzajú. Ďakujem pekne. Teraz za komisiu pán Santos Gil. By sa mohol vyjadriť k nášmu návrhu správy. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj za diskusiu. Chcel by som sa najskôr poďakovať Európskemu parlamentu najmä vášmu výboru za dlhoročnú podporu tejto smernici. Tak ako mnohí povedali, smernica prináša mnoho úspor a to už mnoho rokov. Teraz by som rád stručne zareagoval na niekoľko vyjadrení, ktoré tu zazneli. E, pomalý pokrok, dlhý proces v zavádzaní týchto opatrení do praxe. Áno, trvá to istý čas e, priemere 4 až 5 rokov, aby sa opatrenie dostalo do praxe. Podľa nás je tento čas potrebný, pretože ide o veľmi silný nástroj, ide o zákaz e, dovoz výrobkov do EÚ. Nie je to nejaká maličkosť, nechceme to robiť nejako ľahkovážne, chceme to naložite vyhodnotiť, prekonzultovať, teda trvá to istý čas, aj keď súhlasím, že by to malo a mohlo trvať niekedy kratšie. Čo sa týka efektívneho nakladania so zdrojmi, už e, toto kritérium uplatňujeme v súčasnosti v jednotlivých opatreniach. Už nám to umožňuje aktuálne znenie smernice. Mohli by sme to robiť ešte o mnoho viac a tak, ako naznačuje pracovný plán, chceme toho robiť ešte e, o, mnoho viac. Chceme sa zamerať, na metódu na chladničky, práčky, umývačky. Tu sú uvedené aj e, opatrenia na zlepšenie opraviteľnosti a trvácnosti týchto výrobkov. Tiež je pravda, že dajme tomu aj e, záručné doby by boli tiež hodným nástrojom, ako to zlepšiť, e, najmä čo sa týka dĺžky životnosti, e, dajme tomu pre žiarovky, pre trubice vysávačov sú už uplatnené takéto pravidlá, ale vyžaduje si to dosť rozsiahle testovanie. Možno by sa to mohlo podrobnejšie rozpracovať prostredníctvom nástrojov a tiež súhlasím, že sa musíme snažiť o to, aby tieto požiadavky boli uplatniteľné v praxi, aby sa to dalo konkrétne zmerať na výrobkoch, aby orgány na dohľad nad trhom mohli sledovať plnenie kritérií v praxi. Tento sa dostávam k dohľadu nad trhom. To je dôležité. Komisia sa snaží podporovať členské štáty aj finančne eh, v oblasti dohľadu. Tiež upozorňujeme, že komisia pred Vianocami navrhla balík voľného pohybu tovarov. Tu sa aktualizuje celkový rámec dohľadu na trhom v EÚ. To teraz prebieha procesom spolurozhodovania. Aj tu by sa mohol dosiahnuť pokrok, čo by malo tiež dopad aj na smernicu o ekodizajne a energetických značkách. Čo sa týka mobilných telefónov, to tu zaznelo viackrát. My sme už v pracovnom pláne uviedli, že chceme zvážiť možnosť zahrnutia eh, mobilných telefónov a iných výrobkov IKT do tejto smernice. Problém je v tom, že tieto výrobky sa vyvíjajú veľmi rýchlo a náš proces je príliš pomalý v súčasnosti, aby sme držali krok s týmto technologickým vývojom. Teda budeme musieť nájsť nejaký iný spôsob, ako tieto výrobky zahrnúť do rámca ako dizajne. Ďalej aktualizácie softvéru, smernica o energetických známkach, ktorá sa prijala minulý rok, tu parlamente, jednoznačne e, žiadal, aby aktualizácie softvéru nezhoršovali výkonnosť výrobkov, aby spotrebiteľ bol informovaný a niečo podobné by sa mohlo zvažiť aj v kontexte smernice o ekodizajne. A ešte posledná vec, rozšírenie rozsahu pôsobnosti. Aj to sa často spomína. To by som povedal, že už sa zameriavam, dajme tomu, na výrobky, ktoré spotrebujú vodu. To priamo súvisí s energiou, dajme tomu vodovodné kohútiky, sprchy, to sa už dá teda uplatniť aj v súčasnosti. Mnoho výrobkov teda priamo súvisí so spotrebou energie. Ale nesmieme zabúdať, že mnoho dopadov na životné prostredie aj týchto výrobkov, ktoré nesúvisia s energiou, to sa určuje často už v plánovacej fáze a tu sa veľmi často uplatňujú požiadavky, ktoré sa eh, týkajú využívaných surovín, teda nie je to také ľahké vyvážiť. Ďakujeme pekne a teraz sa vraciame späť k našim expertom. Zaznelo tu niekoľko otázok aj na vašu adresu. Chceli by ste odpovedať? A tiež pani Riva si položila otázku veľmi priamo. Mohli by ste teda možno zareagovať na diskusiu. Najskôr pani expertka. Okay, um, it seems like, uh, all the discussion... Zdalo sa mi, že celková diskusia eh, vnímala smernicu skôr pozitívne. Zdá sa, že je to podpora väčšej ambicioznosti, aby sa zaviedli také požiadavky, ktoré sa dajú uplatniť v praxi a tiež, že bude potrebné dať dispozícii viac zdrojov aj na úrovni komisie, aj na úrovni orgánov pre dohľad nad trhom ak sa tam zahrnú aj požiadavky e, efektívneho nariadenia so súrovinami a taktiež ak sa to rozšíri o nové druhy výrobkov, tak sa zvýšia náklady. A ak nedostatky v dohľade nad trhom e, sa vyskytnú, môže to spôsobiť problémy v konkrétnej schopnosti, keď sa dostanú na trh výrobky z iných krajín z mimo Európskej únie. A ešte v neposlednom rade, čo sa týka recyklácie. Recyklácia je dôležitá pre EÚ je to sektor, v ktorom EÚ môže byť lídrom na trhu a tiež môže e, zachovať suroviny v EÚ, aby sa potom mohli ďalej využiť po výrobnom procese a tiež, aby sa znížil dopyt po prírodných zdrojoch e, zo zemia mimo EÚ, najmä v takých prípadoch, keď to má dopad aj na sociálnu sféru. Ďakujeme pekne, pán turaný. Eh, je tu, eh, sú tu rôzne aspekty, ktoré eh, boli pripomenuté dôležité, ale e, možno e, ešte jeden e, predtým odznel. Chcem však to opäť v tejto správe vyjadriť, že európsky trh je dôležitý dovozca produktov aj surovín a preto je stále dôležitejšie, aby sme mysleli na tie materiály, že keď dovážame tieto materiály z tretich štátov, ktoré e, v niektorých prípadoch e, svojimi e, energetickými politikami alebo politikami znižovania emisí CO2 svoje energetiky nesledujú tú istú líniu ako Európska únia. Aby som to jasnejšie vyjadril v čase, kedy my, naša energia vyžaduje isté percento obnoviteľnej energie ako to, čo sa navrhuje v európskej politike a keď je vo fáze použitia sme schopní znižiť znížiť e, e, ako ciele e, európskej politiky znižiť spotrebu energie a energia, ktorá sa používa pri ťažbe kovov, niekedy kriticky dôležitých krokov a energia, ktorá sa používa vo fáze výroby v tretich štátoch, ktoré v niektorých prípadoch môžu byť štáty, ktoré využívajú ako energetický zdroj fosílne paliva, tak vtedy je stále dôležitejšie zohľadňovať fázu surovín a nielen sa e, obezvať na fázu energetického využitia. Toto je vec, na ktorej chceme mm, trvať. E, to sa ľahko dá ilustrovať e, príkladom. My sme si zobrali jeden výrobok z medi a trh, ktorý je najdôležitejší pre dovoz medi z Čile Európa a mm, sústredenie eh, sústre, v meď má koncentráciu v rude, ktorá sa ťaží v eh, Čile eh, predtým 3%, teraz iba zlomky percent a teraz sa preto zvýšila energetická náročnosť ťažby medi a jej extrakcie z rudy prostredníctvom elektrických elektrolytických metód čo sa robí prostredníctvom plynu ale my eh, v Európe eh, máme iný energetický mix. A preto, keď eh, tráme na dôležitosti rozšíriť tú analýzu na všetky fázy životného cyklu. Tiež tu odznela pripomienka o oprave výrobkov a my sme veľmi trvali na trvácnosti a predlžení životnosti, pretože v niektorých prípadoch sme e, sa odvolávali aj na štúdie, ktoré boli vykonané sú e, dve, tri e, citované štúdie pre výrobky špecifické, ktoré sme my nevykonovali, ale predtým už boli vykonané tie štúdie a tam sa porovnávajú výhody medzi predlžením životnosti alebo um, použití nových výrobkov, ktoré sú energeticky efektívnejšie. V dvoch, troch prípadoch, ktoré sa citujú v tej štúdii, ktorá vychádza z predchádzajúcich prác, sa preukazuje, že eh, predlženie životnosti tiež eh, prináša energetické úspory 5 až 10 eh, v jednom prípade a 1 v ďalšom prípade. Teda nielen pri nových výrobkoch, ale aj pri existujúcich je dôležité predlžovať životnosť. Preto ako to znelo v ďalších intervenciách, e, v ďalších vystúpeniach. Tiež je dôležité mať e, k dispozícii náhradné diely. Teda musíme podporovať e, trhy, v ktorých budú existovať náhradné diely a predovšetkým čo možno robiť prostredníctvom smernice o ekodizajne a jej plánov programov eh, mať eh, opatrenia a prostriedky pre demontáž a oznelo tu, že existuje zastaralosť e, kvôli inovácii. To znamená, že e, niektoré výrobky sa stanú zastaralé až ešte predtým, ako dojdú na trh, ako sme videli nedávno. A jediný spôsob, ako môžeme tomu čeliť z hľadiska životného prostredia, je zdôrazňovať e, demontáž a znovu využitie um, súčiastok uh, takéhoto výrobku. Takže ak uh, dokážeme uh, znovu využiť súčiastky, ktoré boli v tých výrobkoch, pretože sme ich dokázali demontovať, tak nestratíme tie suroviny kvôli um, predčasnej zastaralosti. Preto Ja trvám na tej téme opravy a opraviteľnosti a obnovy, aby sme predlžili životnosť. Thank you very much. Now, Madame Rees. Ďakujem, takže pani Rees. Máte slovo na záver. Ďakujem pekne, bude to stručný záver, pretože sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým e, tým, ktorí sa zúčastnili diskusie. Boli to naozaj cenné príspevky, teším sa aj na ďalšiu spoluprácu do budúcnosti. Vidím, že je tu vysoká miera ambícií a koherentnosť e, v otázke prostriedkov. Hovorili sme o vyššej miere informovanosti spotrebiteľov. Napríklad aj to, že by sme sa venovali mobilom, sa zdá, že na tom sa všetci zhodneme. Hovorili sme aj o stratégii týkajúce sa životnosti produktu. No a pokiaľ ide o recyklovateľnosť a opraviteľnosť, hovorila to pani Grosted, myslím, že to v správe je v bode 8. Je tam toho viac, ale takže dúfam, že si to spomínam správne. Aj experti hovorili o tom, aká je zásadná otázka opraviteľnosti, čiže s tým absolútne súhlasím. Pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti, tak už to navrhujem. Nehovorme len o kritériu energetickej efektívnosti. Myslím, že hovorila pani Dali o produktoch, ktoré nevyužívajú energiu. Avšak treba si dať pozor na to, hovorila o tom pani Auken, aby sme to príliš neskomplikovali, pretože sa dostávame potom e, k dohľadu na trhom. Už v tejto chvíli máme 17 a 25 produktov, ktoré nesplňajú otázky e, súladu a keby sme toho ešte viac dali, tak bude tá kontrola ešte viac ťažšie uplatniteľná. Dôležité je riešiť časové lehoty z krátkodobého hľadiska. Zo strednodobého hľadiska ide o úspory, čiže myslím si, že nebude problém e, zostaviť kompromisné návrhy, ktoré stále ešte budú ambiciozne. Ja si myslím, že sme ambiciozní, práve sa to tu dokázalo. A pokiaľ ide o komisiu, pán Katajnen iste. Pokiaľ ide o iných, s ktorými sme boli v kontakte, tak to nie je úplne také jednohlasné ale verím, že sa nám podarí tých e, zvyšných jedincov presvedčiť. Ďakujem. Časové lehoty na podávanie pozmeňovacích návrhov je 6. marec 11.00. Hlasovať na výbore budeme 25. a 26. apríla. Takže teraz môžeme prejsť k ďalšiemu budu programu, strednodobé hodnotenie e, programu LIVE. Mám tu zoznam spravodajcov a spolupravodajcov. Pokiaľ sú prítomní v miestnosti, tak im rada udelím slovo. Takže najprv pán Gambus za pani Šujcu. V prvom rade sa chcem poďakovať E, a e, ospravedlniť e, kolegu, ktorý nemôže byť prítomný a preto hovorím jeho mene a tiež mi odporučil, ako, aby ako spolu predseda pracovnej skupiny LIFE, ktorý sa na tom od začiatku funkcion dobia zúčastňuje. Chcel sa poďakovať všetkým spoluautorom za ich príspevky. Ako všetci viete, program LIFE je jediný nástroj financovania EÚ ktorý je e, ako celok e, venovaný e, klimatickým a ekologickým krokom a ich cieľom je aktualizácia a vývoj politiky spoločenstva v oblasti životného prostredia a klímy prostredníctvom spolufinancovania projektov s pridanou hodnotou v EÚ. Návrh uznesenia a ústná otázka sa týka um, predbežného hodnotenia programu LIFE a správy, ktorá komisia vydala, aby hodnotila e, prvé roky a definovala odporúčania a kroky e, následné a e, správa e, komisie e, postrada mnohé podrobné informácie potrebné, aby sa vyhodnotila efektívnosť. Preto v toto uznesení sa formuli dôležité otázky, ako aj v ústne otázky, aby sa viac vyjadrila efektívnosť tých projektov pretože sme nemohli vyvodiť e, e, vhodné závery, pretože tam chýbali e, podstatné informácie. Tiež chcem zvrazniť, že dva členské štáty, ktoré spolu majú viac ako tretinu rozpočtu programu LIFE 2017-2015, čo viedlo k nerovnému prerozdeleniu prostriedkom medzi členskými štátmi. LIFE je dôležitý nástroj pre financovanie ekologických a klimatických krokov a pani Šujka ako podpredsednička eh, tejto pracovnej skupiny eh, očakáva, že sa eh, ešte zlepšia tieto programy a tiež procesy vzdelávania a Pani e, Šujka mi tiež povedala, aby som e, požiadal, že treba pozbudiť e, členov výboru pre životné prostredie, aby sa zúčastnili na práci pracovnej skupiny LIFE, aby mm, sa táto mohla efektívnejšie mm, prejaviť v členských štátoch, aby sme my všetci v Európskom parlamente boli pripravení ju podporiť. A ja len eh, zopakujem ospravedlnenie pani Šujka za to, že nemôže tu byť dnes s nami. Ďakujem za pána Kaputo, pán Poč. Ďakujem, pán eh, kolega Kaputo tu dnes nemohol byť, alebo prosil ma, aby som hovoril za ňo. Strednodobé hodnotenie zabezpečuje to, že live program funguje, to musí byť naozaj efektívne. Je dôležité, aby sme prispievali k pilierom Európy v tejto oblasti. E, je tu snaha tiež dosiahnuť e, hodnotu za peniaze, slúži to k dobru spoločnosti, pokiaľ ide o e, programy z roku 2014 na úrovni 1,7 miliardy eur, to štyrikrát prekračuje rozpočet programu na LIFE. Aktuálne projekty riešia zásadné výzvy ako napríklad otázku biodiverzity či redukcia nákladov za nedostatok aktivít v oblasti e, životného prostredia či klimatických zmien. Toto treba všetko zohľadňovať. Toto e, tiež hovorí o aspektoch, ktoré musíme zlepšovať, ako napríklad zjednodušenie e, správu e, grantov, najmä oblasť vypracávania správ, zabezpečenie rovnomernejšej distribúcie a, rozdeľovania fondov LIFE. Dva členské štáty čerpajú vyše dve tretiny eh, na rok 2014-2015, pokiaľ ide rozpočet. Posilnenie úlohy eh, občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií. Po štvrté, zlepšenie komunikačnej stratégie na lepšie zacielenie eh, tlmočenie posolstiev súvisiacich s cieľmi a tiež je dôležité zabezpečiť vyššiu mieru štrukturálnej koordinácie medzi eh, jednotlivými hráčmi. ešte by som doplnil k pánu Kaputovi, ja za seba v kontexte hodnotenia je potrebné riešiť všetky problémy týkajúce sa objemov financovania, pretože zdroje pre live predstavujú iba 1,03 tá e, rozpočtu, vďaka čomu je nemožné naozaj dosiahnuť dlhodobé ciele. Ďakujem, pani Gerling. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem za slovo. Naša skupina podporuje e, znenie textu. Myslíme si, že hodnotenie nie je v dostatočnej miere e, E, brané vážne zo strany komisie, nie je tam dosť podrobností, nie je tam dostatok štatistických analytických údajov, ktoré by viedli k tomu, aby bol program LIFE dostatočne zhodnotený a myslíme si, že sa v texte o tomto dostatočnej miere hovorí. Poprvé treba riešiť pridelovanie fondov a e, je naozaj potrebné zabezpečiť férový systém redistribúcie po druhé, vítame, že sa prikladá úloha symbiotickému prístupu v rámci projektov, čo maximalizuje určite výstupy, čo bude následne katalizátorom plánov pre zlepšenie životného prostredia na vyššej úrovni než len miestna. Potom je tu otázka e, skúmania údajov, e, ktoré potrebujeme mať k dispozícii, pokiaľ chceme E, zdôvodniť pokračovanie tohto programu pri e, plánovaní nadchádzajúceho rozpočtu. A tiež je potrebné naplánovať situáciu po ukončení programu, aby došlo naozaj k analýze výstupov, aby došlo k multiplikácii výstupov, ktoré budú pozitívne v rámci hodnotenia. Ďakujem a teraz pán Ek za GUE. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Snažíme sa vždy, aby jednotlivé európske politiky sa navzájom podporovali, aby boli zosúhľaditeľné a tiež, aby sa dosiahli čo najoptimálnejšie výsledky. Teda tiež bolo by malo, malo byť zaručené, že čo sa týka projektu LIFE, aj tento by mal byť zosúladený s ostatnými projektami, ktoré e, sa financujú zo spoločných zdrojov EÚ, napríklad zo spoločnej polskej politiky alebo z koheznej politiky pri príprave e, našej spoločnej otázky na komisiu a tiež v rámci práce na našom e, uznesení som jasne zdôraznil, že vzhľadom na výšku rozpočtu a dopady na životné prostredie, spoločnej polskej politiky a koheznej politiky by sme sa mali zamerať na tieto dve politiky o mnoho výraznejšie, ale moje odporúčanie ostatní spravodajcovia bez rozumných argumentov zamietli a som vždy prekvapený, keď len to, že sa spomenie spoločná proskvesa politika, okamžite to vyvoláva také negatívne reakcie u niektorých mojich kolegov, najmä čo sa týka konzervatívnych kolegov. Možno neviete, že program Live už zaznamenal a už financuje množstvo projektov, ktoré kombinujú plnospodárstvo a ochranu životného prostredia. A toto sa jednoducho ignorovalo. Našťastie Európska komisia je otvorenejšia voči efektom synergii medzi projektom LIFE a SPP. Polovica plochy a pôdy v Európskej únii sa využíva na plnospodárske účely a preto je treba zohľadňovať eh, aj ekologické faktory, aj eh, rozmanitosť druhov. Napríklad eh, som presvedčený o tom, že spolupráca s polnospodármi v rámci programu LIFE s cieľom ochrániť životné prostredie môže byť prospešná pre všetky strany. A to Európsky parlament by mal podporovať. Ďakujem. Ďakujem. Ešte by sa niekto chcel prihlásiť o slovo? Nie? Pán Delgado Rosa za komisiu. Ďakujem pekne za slovo. Na úvod by som sa chcel veľmi pekne poďakovať výberu Envy za naozaj plodnú spoluprácu a dialog e, na tému live už e, ten dialog prebieha 25 rokov. Live začal v, 92. a berie sa ako funkčný, efektívny program. Prešiel piatimi cyklami Vždy sme sa poučili aj z hodnotení, zo spätnej väzby, sme sa snažili to stále zlepšovať. Takže nie je prekvapivé, že nedávno uskončená strednodobe, strednodobé hodnotenie taktiež malo pozitívny výstup. Pravda je, že vzhľadom na viacročnú povahu projektu v roku 2016, keď sme uskutočnili najväčšiu mieru hodnotenia, tak ešte zatiaľ nie je ukončených veľa e, častí tohto programu. Nie preto, že by meškali, ale proste jednoducho takýto je rytmus projektov od času ich schválenia po ich ukončenie. Program LIFE naozaj je na správnej ceste, dopracovať sa k očakávaným výsledkom. Strednodobé hodnotenie potvrdilo, že integrované projekty LIFE, čo je nová možnosť, ktorú poskytuje program, taktiež smerujú k efektívnej podpore členských štátov v lepšom súlade eh, s kľúčovými právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia. Čiže eh, dosiahujeme ešte lepšie výsledky v rámci strategických integračných procesov, tie, ktoré sú potrebné eh, pre riešenie politiky životného prostredia či čistého vzduchu prostredníctvom konkrétnych plánov. Je to zmierňovanie negatívnych dopadov na klímu či zmenica o vode. Je dôležité dosiahnuť plnú implementáciu takýchto plánov v rámci veľkých geografických oblastí, či už je to región, krajina, viacero miest a tak ďalej. A má to stimulovať činnosti, ktoré zachádzajú nad rámec samotného projektu, čo si vyžaduje mobilizáciu doplňujúcich e, financií, často z iných programov EÚ a taktiež je potrebná angažovanosť všetkých zúčastnených strán. Takže je to súčasť synergického efektu, ktorý LIFE má ako bolo povedané, strednodobé hodnotenie identifikovalo isté príležitosti, ako lepšie program vyvinúť. Napríklad je to jedno, zjednodušenie ako žiadosti o grant, tak aj vypracovanie správ. To by sme mohli už zapracovať aj do obdobia 2018-2020, ďalej posilnenie opatrení e, na financovanie a potom niektoré oblasti, ktoré bolo treba prehlbiť v rámci programu. Tieto otázky budeme skúmať, e, keď sa bude riešiť pokračovanie programu po období 2018. Sú tu nové výzvy, ktoré tiež treba zohľadniť, napríklad obehové hospodárstvo. Je dôležité, aby takéto sféry tiež získali dostatočnú mieru financií. E, dopadová štúdia po roku 2020 bude riešiť nové nástroje, vďaka ktorým by sa dali riešiť, e, riešiť to, že financie nie sú rovnomerne rozdelené. V EU hovorili o tom aj viacerí europoslanci. Komisia naozaj víta e, vypracovanie tohto uznesenia. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s parlamentom budeme radi, keď naozaj live bude naďalej fungovať a pomáhať riešiť palčové problémy v oblasti životného prostredia. Ešte jedna vec, o ktorej by som chcel hovoriť. Vzhľadom na obmedzený rozpočet programu Live nemôžeme očakávať, aby Live vyriešil všetky otázky či problémy v oblasti životného prostredia či klímy. Je dôležité dosiahnuť zapracovanie týchto cieľov do ďalších iných programov EU Life zohráva svoju úlohu. Ide tu najmä o poukazanie na problémy a potom katalýzovanie ďalších aktivít, ktoré povedú k riešeniu týchto identifikovaných problémov. Ďakujem pekne. Chcel by sa niekto k tomuto vyjadriť. Spravospravodajci spravodajci nie, tak v tom chvíli by som povedala, že termín na podávanie e, pozmeňovacích návrhov je 6. marca. Hlasovať na výbore NV sa bude 26. a 27. marca. Teraz tu máme ďalší bod programu monitoring uplatňovania zákon právnych predpisov EÚ, rok 2016. Pani Petir, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Vážení kolegovia, keď Chorvátsko pristúpilo do EÚ, väčšina občanov, ktorí boli za to, aby sa Chorvátsko pripojilo do EÚ, sa domnievalo, že právny štát bol jedným z hlavných pozitívnych bodov EÚ. Od obdobia nezávislosti Chorvátska a od prístupu do EÚ bol právny štát naozaj jedno z hlavných priorít našich občanov som presvedčená o tom, že to platí aj pre občanov iných štátov EÚ, pretože rešpektovanie predpisov je naozaj zásadné, pretože v opačnom prípade nemôže dosť k pokroku, nie je, zabezpeč- nie je tu žiadna bezpečnosť, nedochádza k ochrane životného prostredia. Chcela by som preto poukázať na to, nakoľko dôležité pre, pre európsku legislatívu bolo, aby bola e-, efektívne implementovaná vďaka čomu sú občania EÚ chránení a vďaka čomu existuje veľa prínosov aj pre svet podnikania. Aplikácia e, alebo teda uplatňovanie európskeho práva vo všetkých členských štátoch je zásadná Správa o im implementácii právnych predpisov v roku 2016, e, ktorú vypracovala komisia, hovorí o efektívnej implementácii právnych aktov. Chcela by som zdôrazniť jednu vec. Náraz porušovania práv v roku 2016 najmä v oblasti zdravotníctva a e, bezpečnosti potravín narastol, tak počet takýchto prípadov narastol. Došlo tiež priestupkom na, v rámci cezhraničných záležitostí. Otázka z životného prostredia je naozaj komplexná Keď riešime otázku prístupových e, rokovaní a financovaní, tak by sme mohli toto používať ako páku, aby sa riešila otázka životného prostredia. Pokiaľ ide o pilotné projekty, tam vyvstanulo, že je dôležité zvýšiť mieru transparentnosti. Myslím si, že pokiaľ ide európskych občanov, títo im viac dôverujú, e, viac sa na nich spoliehajú. To, že sa zvyšil počet e, e, stiažností je v podstate dobré znamenie, že ľudia tomuto dôverujú. Sféry, ktoré sú Najdôležitejšie sú oblasť zdravotníctva, potravinovej bezpečnosti a ďalšie. Nemenovala som ich v správe, budem ich e, konkrétne menovať v rámci pozmeňovacích návrhov. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ja, áno, teraz tieňoví spravodajcovia, ako prvý pán Volken. Ďakujem pani podpredsednička. a návrh stanovisko v skutočnosti musíme jaľa. E, priznať, e, že e, neskore a nedostatočné uplatňovanie práva EÚ stojí náklady a nielen ekonomické, ale aj ľudské životy. A vidíme, že mm, približne 75 tisíc ľudí zamerá na zlú kvalitu ovzdušia. E, tento počet by sa dal značne znižiť e, presadzovaním smerice o kvalite života a e, musíme priznať, že v ďalšom živote, v ďalš- v poslednom roku sme videli značný nárast konaní pre prošenie zmluv a poprvé je jasné, že stojíme pred problémom, ktorý existuje vo všetkých členských štátoch, ale sú to niektoré členské štáty, ktoré uh, hovoria, že u nich to nie je eh, také zlé, ale vidíme, že žiaľ vo všetkých členských štátoch sú problémy. A vidíme, že osobitne uh, v oblasti posobnosti nášho výboru je to veľmi uh, uh, posunuté a um, bolo tisíc uh, 700 ešte otvorených konení, pre porušovanie a mm, o 300 viac ako minulý rok a tým sme dospeli k smutnému počtu a mm, máme tu nutnosť konať a mohli by sme zlepšiť napríklad čo sa týka na adresu členských štátov jasná požiadavka, že sa má lepšie a skorej presadzovať plniť právo EÚ napríklad čo týka tejto smernice tá platí od roku 2010 a členské štáty mali veľa času, aby ju naplnili a ja som pripravený akceptovať uh, ospravedlnenie, že nemali k dispozícii dosť času. Uh, mohlo by byť aj e, zmysluplné um, premyslieť si, že viac kompetencií na uh, európskej úrovni by sa mohlo použiť napríklad prostredníctvom homologizácie uh, motorových vozidiel e, na úrovni EÚ e, sme dokázali zlepšiť e, stav vzdušia a um, ja by som um, bol rád, keby Európska komisia rýchlejšie konala pri uh, konaniach pri porušení zmluv a každý pekný zákon, ktorý príjme, musí byť aj plnený a, a preto um, nesmieme sa sústrediť len na príjmanie nových zákonov, ale aj na ich uh, uplatňovanie a um, ďalšiu vec na adresu komisie a ostatných inštitúcií. Niekedy členské štáty ešte treba trošku podporiť a táto podpora musí byť zaručená a na adresu členských štátov. E, opäť hovoríme o novom rozpočte EÚ a mm, myslím, že členské štáty by si mali premyslieť, či v svojom stanovisku k novému rozpočtu EÚ nechcú e, prijať e, ako silný cieľ vo svojich usprneniach e, klimatickú politiku a politiku ochrany ovzdušia. A tiež potrebujeme kolektívne nástroje na ochranu práva a na naplnenie predpisov, aby aj občania boli v stave vymáhať naplnenie európskeho práva a tým by podporili aj našu prácu. Ďakujem pekne. Niekto ďalší? Nie, komisia. Je tu, áno. Nech sa páči. Pán Slutiec. Thank you, Mrs. Chair, members. Ďakujem, pani predsednička aj poslanci. Vítame eh, návrhy z tohto výboru. Jasne Soberajú tým smerom, čo my chceme robiť a tiež vítame všeobecnú podporu e, novej politike e, reagovania na porušovanie zmluv propnejšie a e, môžem vás uistiť, že životné prostredie je kľúčovou prioritou komisie. Ďakujem pani Pikier. If you wish to make some comment. Ak chcete niečo povedať nakoniec? Hvala vám lepo, gospođo predsjednice. Sasvim sigurno da ovi podaci... Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to jasné, že údaj, o ktorom, o ktorých som hovorila v úvodnom vystúpení, nás navádzajú na to, aby sme konali promptne a aby sme bližšie spolupracovali s členskými štátmi. Nikdy som není za to, aby sa najprv vydávali sankcie. Myslím, že um, nástroje pilotných projektov sa ukázali byť výborné. Ak eh, ich urobíme transparentnejšie, tak prinesú dobré výsledky v dobrom čase. Samozrejme, všetky členské štáty musia naplniť smernice vo svojej legislatíve a potom naplniť tú legislatívu. Čo sa týka politiky životného prostredia, je veľa problémov, ale vysoký počet prípadov preukazuje, že občania sú si viac vedomí potreby chrániť životné prostredie a tiež e, sú si viac e, vedomí toho, že môžu byť e, aktívni v tomto poli. Tiež je dôležité zdôrazňovať, že podniky tiež sa zúčastňujú v tomto. Majú návrhy, otázky a ak každý bude spolupracovať, všetky členské štáty, všetky inštitúcie, súkromne verný sektor, občania a MVO, Určite to prinesie lepšie výsledky vo veciach ochrany životného prostredia a chceme nechať túto planetu v dobrom stave pre budúce generácie. Presne tak, ďakujem pani Petir. Hm, a tým sme vyčerpali náš program dnes popoludnia. A k tomuto stanovisku pani Petir e, je lehota na pozornosť návrhu 13. marca a budeme hlasovať 27. marca, takže ďakujem a želám pekné popoludne.